o kľud. Ticho, prosím, začínam naše rokovanie a prial by som si, aby sme sa rýchlo dostali do tempa, pretože naši hostia, predseda Hoyer a komisár Ren, majú od 10. dôležité schôdzky. Videli ste program rokovania. Ak nemáte pripomienky, považujeme program rokovania za schválený. Bod 2 oznámenia predsedu máte písomne v Kobu News. Čo sa týka zapisnice z rokovania z 15. apríla 2013, to bolo rozposlané písomne a podľa nášho zvyku, ak nemáte pripomienky do konca nášho rokovania, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Teraz navrhujem, aby sme hneď prišli k bodu 4. Výmena názorov s predsedom Hojerom z Európskej investičnej banky a podpredsedom Európskej komisie Oli Rénom. Ďakujem obom za to, že sú dnes prítomní a za to, že si našli chvíľku v novitých programoch, aby si prišli vymeniť názory s rozpočtovým výborom. My sme si už dávno prijali, aby k tejto výmene názorov došlo, pretože vo chvíli, keď začíname rokovania o viacročnom finančnom rámci na budúce obdobie, potrebujeme vedieť úplne presne, aký doplnok financovania sa môže poskytnúť cez procesy a nástroje, vrátane nových nástrojov, ktoré spravuje EIB. Bez ďalšieho odkladu dám slovo prezidentovi Hojerovi, ktorý bude hovoriť prvý a potom pán komisár. Pán prezident, ďakujem za vašu prítomnosť. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, dámy páni. Ďakujem pekne za toto pozvanie a za pokračovanie v e, tomto pravidelnom dialogu medzi členmi Európskeho parlamentu a bankou. Je to pre nás veľká podsta, že sme tu dnes Kríza v Európa eh, ukázala veľké makroekonomické nerovnováhy a medzerne trhu a členské štáty reagujú na tieto nerovnováhy tým, eh, že ehm, plnia strukturálne reformy, ktoré sú často bolestivé a ťažko presaditeľné, aby zlepšili rozpočtovú disciplínu a konkurencieschopnosť eh, a obe sú absolútne potrebné, aby sa podporil znovu nastolenie rovnováhy európskej ekonomiky. Európska banka ehm, financuje projekty, ktoré ehm, podnicujú udržateľný rast a zamestnanosť a tým tiež eh, rieši mm, medzery na trhu, eh, hlavne vtedy, keď bankové eh, sektory trpia v najzraniteľnejších trhoch na trhu. Zvýšenie kapitálu, ktoré nedávno rozhodli členské štáty, umožní banke ehm, potvrdiť je jasný proticyklistický smerovanie toto je potrebné, pretože na začiatku minulého roku, ako si pamätáte, banka musela um, plánovať e, podľa rozhodnutia rady guvernérov znižiť e, objem e, poskytnutých úverov bankov v čase, kedy by bolo potrebné to urychliť a rozšíriť a zvýšiť objem. A preto sa nám podarilo zároveň presvedčiť e, guvernérov a aj e, hlavy vláda štátov a ministrov financí a národné parlamenty, aby e, súhlasili s, s navýšením kapitálu 10 miliard eur. To by sa nemalo podceňovať, pretože 10 milión, miliard eur navyše i vlastne zdvojnásobuje množstvo zloženého kapitálu v banke. Takže prakticky tento bol zvojnásobený a e, ďakujem Európskemu parlamentu za skoro jednohlasnú podporu, ktorú sme e, dostali a e, tým sa dostaneme k tej situácii, že konáme kontracyklicky a konáme vhodne, vhodným spôsobom v čase krízy. Tá injekcia vloženého kapitálu zmobilizuje investičné schopnosti banky o 60 miliard eur a týmto zvýši celkový investičný objem na 210 miliárd v roku 2013 až 2015. Nemôžem to byť mm, presnejšie, je to mm, interval 170 až 210 miliard eur, pretože to závisí od smerovania, kam tie investície pôjdu, ale to e, je na základe odhadu, s ktorým som sme si pomerne istí. A toto je ešte navyše k tým zvyčajným úverovým aktivitám banky. V dôsledku toho banka e, zvyšuje svoje úverovajúce činnosti o 40 na skoro 70 miliard e, za rok e, na tvorbu rastu a pracovných miest v Európe. Takže nárast e, v roku 2014 bude o 40 Banka sa bude sústrediť na 4 kľúčové oblasti inovácie a e, skúsenosti a efektívnosť zdrojov, strategická infraštruktúra a prístup k financovaniu pre malé a stredné podniky. Poskytovanie financí e, malým a stredným podnikom je kľúčová priorita, pretože malé a stredné podniky sú európskym pilierom rastu a zamestnanosti a inovácie. Minulý rok e, skupina AIB, a to zahrňa aj Európsky investičný fond, e, poskytlo viac ako 200 e, tisíc investícií financovania, záruk požičiok a ďalších strategických nástrojov pre malé stredné podniky. Tento rok budeme chcieť ešte ďalej to rozširovať. Do roku 2015 banka poskytne ďalších až 15 miliard eur, aby mobilizovali asi 40 miliard investícií pre malé a stredné podniky. EIB tiež sa bude snažiť eh, zabezpečiť eh, aby, najúči, aby mal najúčinnejšie reakcie eh, na mm, potrebu finančných nástrojov spolu s Európskou komisiou, ktorej ďakujem za výbornú spoluprácu so službami komisie. Chceme schváliť mm, naše kapitolové vybavenie, aby sme poskytli financovanie konečným príjemcom prostredníctvom úzkej spolupráce s národnými inštitúciami. Toto musíme dosiahnuť prúzne, aby e, sme posúdili osobitné požiadavky na trhu. Napríklad v Grécku, kde EIB nie je len inštitúcia, ktorá ostala aktívna, ale v skutočnosti zvyšila svoje činnosti. E, banka e, nainštalovala 500, miliardov, 500 miliónov obchodnú schému poprvýkrát, aby e, podporila mm, rast objemu obchodu. V Portugalsku sme e, podpísali inovatívnu e, portfóliovú štátnu záruku, ktorá bude fungovať 6 rokov a mm, očakávame, že čoskoro dospieme k ukončeniu rokovaní s komisiou. Tiež EIB rozvila viaceré finančné nástroje, aby sme podporili značné pakové efekty Napríklad nevyčerpané prostriedky z rozpočtu EU e, sa používajú na poskytovanie záruk v štátoch, kde mnohí iní investori už e, obmedzujú svoje podnikanie alebo úplne skončili. EIB preukázala svoju schopnosť e, účinne um, posilňovať účinok prostriedkov spoločnosti prostredníctvom finančného nástroja na zdieľanie rizika ktoré sa Jessica alebo iniciatívu vzdelania rizika RSI v reakcii e, na tie e, náročné trhové podmienky, aby sa zvýšil počet e, podnikov, ktoré podporuje EIB. EIB bude naďalej rozširovať interval svojich bankových partnerov tam, kde je to možné. Urobili nástroj pre malé a stredné podniky, ktorý podporuje EÚ, môže prispieť k účinku na malé a stredné podniky banka tiež bude spolupracovať s regionálnymi inštitúciami, ktoré sú aktívne vo financovaní malých a stredných podnikov a bude e, zahrňať e, spolu investičné nástroje a toto bude e, zahrňať aj podporu, ktorá už sa poskytuje inovatívnym firmám, mladým podnikateľom a znevýhodneným skupinám prostredníctvom mikrofinancovania. Okrem toho ECB a EIB každá na svojom poli začali e, si vymieňať e, nápady a Európska e, komisia je tam informovaná a tiež skupina predstavenia rizika na súkromnom sektore bola rozšírená na základe trhových nástrojov a spojením financovania EIB so štrukturálnymi fondami A toto sa snaží dosiahnuť spoločná iniciatíva komisie tým, že prevezme čiastočne mm, projektové rizika. Banka teraz e, pracuje s e, súkromnými partnermi a prvé výsledky budú podpísané koncom roka. A e, my teraz oveľa bližšie sledujeme e, tieto možnosti, aby sme zohľadnili aj finančné rozmery. V spolupráci s komisiou IB tiež rozširuje e, svoje e, poradné služby pre kvalitné inovatívne projekty, aby sa zvýšili projekty financovania v členských štátoch a zlepšili plnenie politických cieľov ekonomickej politiky. A než skončím, dámy a páni, dovolte mi vyjadriť sa k dôležitej téme čo do globálnej prítomnosti EÚ. Činnosti EIB sú sústredené na 90% v EÚ, ale vzhľadom na objem 14 EU a to je 70 miliard eur úverov v 2013. 10 prostriedkov, ktoré smerujú mimo EU, je značné číslo, značná suma aj v porovnaní s ďalšími viac e, stranými finančnými inštitúciami je to e, významné číslo e, vonkajšie vrhovňa EIB, ktoré závisí od mandátu, ktorý rozhodujete vy a rada, zabezpečuje značný parkový efekt, e, zatiaľ čo e, naše rozpočtové obmedzenia sú veľmi tesné. Za obdobie 2011 až 2012 EIB mohla poskytnúť veri o viac ako 25 miliard eur v porovnaní s záročným fondom 1,2 miliardy eur. Toto predstavuje len zlomok z celkového rozpočtu v kapitole 4 o 6,56 56 miliard eur. Prostredníctvom svojho uverovania mimo EÚ, teda v prvom rade 75% z toho, v predstupových štátoch, štátoch part, susedského partnerstva a ich bude plne čo zapája do plnenia vonkajšej politiky EÚ. Uverovanie IB eh, mimo EÚ eh, poskytuje eh, naše priority a úzkej spolupráci s zahraničnou službou, komisiou a ďalšími finančnými inštitúciami. V čase, keď EÚ e rozvinula ambicioznú politiku susedstva, zniženie nášho mandátu verovania drasticky zniží naše schopnosti, vrátanie možnosti poskytovania úverov a EIB musí e, naďalej tam byť prítomná, aby zabezpečila viditeľnosť e, nášho projektu. Takže žiadam o vašu podporu. Keď sa bude diskutovať e, návrh ECB pre EIB na rok 2013-2014, aby sme dostali rovnaký mandát ako je terajší, teda okolo 21,5 miliardy. Tu je zradné to, že len kozmetické riešenie tejto rozpočtovej kapitoly je nebezpečné, pretože každé euro, ktoré e, Severnej banke e, bude posilnené pakovým efektom, takže za 7 rokov zniženie 200 miliard e, znamená celkové zniženie pakového efektu v investíciách 6 miliard, takže jednoducho len pristrihnutie nie je riešením tejto výzvy. A keď sa pozriete na tieto politiky, tak aj v juhovýchodnej Európe aj v Stredomori vidíme, že um, tieto úlohy ešte neboli dokončené a stále ešte musíme byť veľmi viditeľní a veľmi sa silno angažovať v týchto častiach nášho susedstva. EIB um, má históriu v tom, že úspešne podporuje vonkajšie politiky EÚ s investíciami a podporuje udržateľný rast a rozvoj E, je to e, účinná a efektívna inštitúcia, ktorá e, je v stave prevádzať vedomosti v rámci EÚ aj mimo únie. Nie sú pochybnosti, že EIB má dobre zadefinovanú úlohu a so súvahou viac ako 500 miliard eur EIB zohráva dôležitú úlohu pri financovaní veľkých projektov a tiež pri zlepšovaní schopnosti absorbovať investície v členských štátoch ale musíme to povedať jasne, že e, Európska investičná banka, to je banka EU, nie je bankou e, štátov e, v núzi, nie je to bankou eurozóny, ale je to bankou 27 členských štátov, aby sa zlepšilo využívanie nášho úrovujúceho nástroja. EIB musí zlepšiť svoju pozíciu pre banku s trojitým mačkom, sú požičky e, získované e, z e, súkromných trhov dôležité a preto treba zlepšovať našu prax a záruky, ktoré získava EIB, nám umožňujú zosúľadiť politiku EÚ s požiadavkami zdravého bankovníctva. Tiež je dôležité, že skoro polovica súkromného kapitálu, ktorý získame z trhov, pochádza z mimo EÚ toto je dôležité a treba e, to mať na zreteli, pretože nám to hovorí niečo o tzv. tzv. poklese dôvery v Európe alebo v Európu. Skoro 50% peňazí, ktoré získame zo súkromných trhov, pochádza zo štátov mimo EU. A to mm, podporuje v skutočnosti, e, že sme stále zdravá finančná inštitúcia napriek tomu, že kríza naďalej pretrváva. Monsieur le Président, pour cette présentation très claire et très, euh, très éclairante. Euh, monsieur le Commissaire. Merci, monsieur, monsieur. Slovo má pán komisár. Pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, pán predseda Hojer. V prvom rade by som chcel povedať, že ako bývalý člen tohto parlamentného výboru som veľmi rád, že môžem opäť byť medzi vami na zasadnutí výboru pre rozpočet. Pokiaľ ide o nárast kapitálu EIB, tak to bolo súhlasené aj z hľadiska iniciatívy komisii na júnovom zasadnutí komisie v minulom roku súvisí s nárastom prostriedkov na pracovné miesta. Hovoríme o značnej sume e, požičiek do budúcich troch rokov a majú poskytnúť tieto financie značný stimul. Chcem poďakovať predsedovi Hojerovi za vynikajúcu spoluprácu, pokiaľ ide o nárast tohto kapitálu a aj v oblasti a v ďalších sférach našej spolupráce a aktivít. EIB poskytuje významný dielom podporu boji proti nezamestnanosti EÚ v súčasnosti. A spolu so štrukturálnou reformou, ktorá je potrebná na to, aby sme opäť mohli zvýšiť potenciál rastu európskej ekonomiky, to je proste vec, ktorá je veľmi významná pre vytváranie pracovných príležitostí Súvisí to aj so zvyš, s posilnenou formou správy a riadenia. A vychádzame tu aj z odporúčaní pre Európsky semester, aby sme maximalizovali dopad v oblasti rastu a konkurencieschopnosti. Som presvedčený o tom, že dopad nárastu investícií bude viditeľný nielen z objemového hľadiska, ale aj z hľadiska kvality pridanej hodnoty, s čím prichádza teda EIB. Čiže tých 60 miliard úverov navyše znamená 40-percentný nárast v období nastavujúcich troch rokov, keď eh, si budeme brať ako počiatočný bod január budúceho roku. Komisia uznáva veľký význam toho, že EIB má rating na úrovni 3. A. Je dôležité, aby EIB poskytla nové prostriedky do projektov v rámci Európskej 27. sedmičky tých krajín, e, ktoré sú zraniteľnejšie, keď nemajú možnosť e, dostatočne využívať ostatné prostriedky z európskych fondov. V minulom roku aktivity EIB podporovali ekonomicky, teda obnovu ekonomiky v Grécku a v Portugalsku. EIB poskytla značnú podporu v oblasti škôl v Grécku, ako aj pri budovaní produkcie priaznivej voči životnému prostrediu. Čiže IB zohráva e, významnú úlohu z hľadiska rozvoja greckej a portugalskej ekonomiky. Umožňuje prístup k úverom aj napriek náročným podmienkám na trhu v týchto dvoch krajinách. Zároveň máme pred sebou výzvy dnes aj do budúcna a treba sa im venovať. Musíme riešiť problémy ktoré sa týkajú podnikov, hlavne malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o ich prístup k úverom. Podmienky uverovania sa líšia medzi členskými štátmi a to dosť značne. Jednak je to aspekt e, kvality e, alebo bonity e, osoby alebo podniku, ktorý si požičiava. A odráža sa v tejto situácii aj problém určitej fragmentácie bankového sektora v Európe. Je to príklad aj toho, že hlavne malé a stredné podniky majú, teda cítia veľmi výrazne obmedzenia v oblasti prístupu k úverom. V tomto smere teda EIB prichádza s mobilizáciou svojich vlastných zdrojov aby naštartovala iniciatívu EÚ v záujme odľahčiť tie obmedzenia v oblasti úverov pre podniky, hlavne v štátoch EÚ, e ktoré sú teritoriálne na juhu Európy. Takže v, tomto sfere je veľmi, teda v tejto sfére je veľmi dôležitá úzka spolupráca medzi EIB a ECB je tu záujem reagovať na významné výzvy, životné prostredie, starnutie obyvateľstva a tak ďalej. Zaznamenávame aj určitý posun aj smerom ku znalostnej ekonomike a aj za týmto účelom tam prúdia prostriedky. Je tu záujem podporiť aj ekonomickú aktivitu, aby sa Európska únia dostala z krízy. Zelená kniha Európskej komisie o dlhodobom financovaní sa zameriava aj na širokú debatu o tom, ako posilniť dlhodobé financovanie a ako zlepšiť a diverzifikovať systém e, financovania e, hľadiska dlhodobého v Európe. V súčasnosti prebiehajú verejné konzultácie a komisia potom vypracuje akčný plán ešte v priebehu tohto roka. Tento akčný plán bude pokrývať rôzne prvky, napríklad regulatívne kroky, výraznejšiu koordináciu a podporu osvedčenej praxe. A budeme potom jednotlivo spolupracovať aj s jednotlivými členskými štátmi v rámci budúceho pol roku. Ak je tu potreba financovania, teda kapitálu pre malé a stredné podniky, ak sa táto potreba nebude riešiť teraz, tak potom je tu riziko, že Európa bude čeliť e, veľkej e, priepasti, určitej veľkej medzere v oblasti financovania a hlavne by sa to prejavilo veľmi negatívne na určitých trhoch. Z hľadiska okolností na trhu musíme zvážiť aj to, že je tu veľká výzva pre EIB v nastávajúcich rokoch a to sa týka schopnosti pritiahnuť nejaké zdroje, kapitálové zdroje za účelom investícií do podnikov. Tu práve by bolo potrebné zefektívniť spoluprácu aj s verejnými investičnými bankami v jednotlivých členských štátoch. S ohľadom na budúci viacročný finančný rámec by som chcel poukázať na to, že EIB je prirodzeným partnerom Európskej komisie pri hľadaní inovatívnych finančných nástrojov, napríklad pokiaľ ide o dlhodobé pôžičky a iné finančné mechanizmy. Proste tieto nástroje sú veľmi významným efektívnym nástrojom v záujme lepšieho využívania tých obmedzených prostriedkov, ktoré máme v európskom rozpočte Čiže EIB aj iné európske inštitúcie sa snažia aj touto cestou podporovať udržateľný rast a vytváranie pracovných miest v EÚ. Preto komisia navrhla podstatne rozšíriť finančné nástroje inovatívneho charakteru cestou takých kľúčových programov, ako je COSME, Horizont 2020 a e, nástroj zvaný Connecting Europe, spájame Európu. Čiže dôsledky európskej intervencie v tomto smere by mali byť také, že sa posilní vlastne aj synergický efekt a povedie to k lepšiemu a konštruktívnejšiemu prístupu v širokom meradle. Čiže musíme zladiť európsky rozpočet a rozpočet a prostriedky EIB. EIB. Čiže máme eh, pred sebou podmienky v tom zmysle, že 230 miliard EÚ to je rozpočet, ktorý s sa ráta, ale náklad by mali byť e, niekde na úrovni 4,5 miliardy ešte ďalších investícií. A tu hľadáme nové prostriedky a nové cesty financovania infraštruktúry a snažíme sa potom hľadať cesty k využívaniu nových finančných, e, finančných nástrojov aj v súvislosti so stratégiou 2020. E, Hlavne máme na mysli dopravu, energiu, energetiku a rýchly internet, teda broadband. Tam predpokladáme tiež e, veľmi intenzívne, inovatívne finančné nástroje a ich uplatnenie. Na záver, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. Chcel by som povedať, že momentálne výnimočné výzvy, ktoré pred nami stoja, si vyžadujú razantné politické riešenia a kroky a preto je veľmi dôležité efektívne bojovať proti, proti finančnej a hospodárskej kríze v EÚ. V tomto zmysle Európska investičná banka zohráva tiež veľmi významnú úlohu a pôsobí ako kontracyklická inštitúcia a pokračuje aj ďalej v reálnych investíciách do ekonomiky v záujme rastu a vytvárania pracovných príležitostí. Pán predseda, teším sa na pokračovanie našej úspešnej spolupráce s vašim výborom a samozrejme aj z EIB. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne za slovo, pán komisár. Toto bola tiež veľmi zaujímavá prednáška. Európska rada v Lani v júni oznámila, že vznikne Great Pact a že tam bude veľký objem na úrovni okolo 100 miliard že tie prostriedky budú namierené do posilnenia kapitálu. No a ešte navyše, eh, teraz investičného kapitálu EIB by malo pri ďalších 10 miliard. vlastne by sa tu zdvojnásobil objem kapitálu, ktorý by sa využil a toto samozrejme má výrazný pákový efekt. Toto vlastne umožní Európskej investičnej banke pokračovať v tom, aby poskytovala úvery na úrovni e, takej, čo by normálne situácia na trhu neumožňovala. Takže pokiaľ o aktivity tejto banky, ide hlavne o dlhodobé investície, do ktorých hodlá poskytovať úvery. Čiže nehovoríme len o tom, že sa, je tu snaha vyplatiť dlhy tých krajín, ktoré sú v problémoch, ale investície môžu týmto krajinám pomôcť tým, že sa vlastne budú financovať investície, ktoré sú potrebné na to, aby sa tieto krajiny dostali na cestu rastu a konkurencieschopnosti. Takže v tomto zmysle sa hovorilo aj o Grécku a Portugalsku. E, pochopili sme veľmi jasne posolstvo, s ktorým prichádza pán predseda Hojer. Keď hovorí o potrebe zachovania viac ročného finančného rámca. Aj v tomto smere je samozrejme potrebné hovoriť aj o tom, že EIB bude pôsobiť aj v predstupových krajinách. Takže funguje to, tak povedať, z oboma smermi. Ak zvýšime schopnosť e, úverovú, potom sa navýšia aj prostriedky na celkové objemy. A teda sa navýšia aj celkové objemy a ako sme povedali, viac než polovica prostriedkov na finančnom trhu prichádza z vonku, teda e, z oblasti mimo EÚ. A naopak, ak znížime rozpočet, potom ten pákový efekt povedie ku znásobeniu prostriedkov. Tento, v tejto oblasti potom musíme zvažovať aj rokovania o viacročnom finančnom rámci. Čiže v rámci budúcich rokovaní o MFF parlament trvá na tom, aby sme mali jednotný rozpočet v rámci EÚ. A tu sú dva rozmery, ktoré treba spomenúť. Jednak je to právna jednota. Je to kľúčový princíp tohto rozpočtu, že teda ten rozpočet musí byť e, jednotný, univerzálny. Hej. Avšak z dôvodov politickej prezentácie tu nebudeme mať dokument, ktorý by všetky e, tieto veci e, úplne zľaďoval. Aj keď sú tu rôzne e, tie právne postupy, ktoré sú veľmi dôležité, ale sú tu veci, ktoré zaujímajú aj IB, ale chceme mať v dispozícii jeden jednotný dokument, ktorý bude zlučovať všetky finančné prostriedky prispievajúce ku financovaniu politík Európskeho spoločenstva. Čiže hovoríme tu aj o dotáciách alebo subvenciách. Tie sú veľmi dôležité z hľadiska rozpočtu EÚ. Hovoríme tu o inovatívnych finančných nástrojoch. A toto nám vlastne umožní lepšie využívať prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Ten rozpočet svojim objemom je dosť malý, ale okrem toho popri rozpočte ešte EÚ bude schopná mobilizovať zdroje, prostriedky, ktoré sú značne vyššie, aby sa tým mohlo vlastne zabezpečiť dotačné, dostatočné financovanie. Čiže vypočuli sme si dva veľmi zaujímavé vystúpenia. Ak by ste sa chceli vyjadriť, nech sa páči, poprosím teda, aby ste boli struční vo svojich vyjadreniach, pretože komisár Ren musí odísť o 10. Takže nech sa páči. Ďakujeme pekne za vyjadrenia. Mám od, od, prvú otázku. Počkám, kým si dáte sluchátka. Takže prvá otázka smeruje na komisára. Nemyslím si, že hovorí po portugalsky, tak počkám, kým si dá sluchátka, aby počul tlmočenie. Čiže to pán poslanec Fernández. Takže pán komisár, moja otázka smeruje na vás. Chcel by som vedieť, či komisia predpokladá nejaké konkrétne finančné nástroje pre tie členské štáty, ktoré dostali pomoc. Predovšetkým ide o tie štáty, ktoré vlastne splňajú všetky ciele, ktoré boli pre ne stanovené. Napríklad to sa týka aj Portugalska. Čiže či nástroje, teda, teda nástroje aj s pomocou EIB by boli ozaj veľmi účinné a dôležité pre opätovné naštartovanie našej ekonomiky a to by sme chceli vidieť. Mám aj otázku na predsedu Európskej investičnej banky. Povedali ste, že požičky by boli na obdobie 2013 až 2015. Moja otázka je táto. Predpokladá sa, že na rok 2014 až 2020, že by tiež bolo niečo vyčlenené. Pretože to je logické, pretože finančný rámec sa týka týchto 7 rokov. Takže aký je, aký je váš predpoklad na úvery, na poskytovanie úverov na toto obdobie? Ďakujeme za otázku. Ďakujem za e, vyjadrenia oboch našich hostí, ako povedal pán Lamasur e, príspevky, teda vystúpenia našich hostí sú ozaj e, veľmi zaujímavé a týkajú sa nástrojov, e ktoré boli v minulom roku schválené. Mám tri krátke telegrafické otázky, ale myslím, že bude dôležité poznať niektoré ďalšie detaily o tom, ktoré, o tom čo sme si vypočuli. Takže napravda na Hojera najprv. Ako už bolo povedané, aj parlament, aj komisia podporuje nárast e, kapitálu EIB, ale vlastne trvali sme na to, aby tieto dispozitívne peniaze boli vlastne k dispozícii aj na finančné nástroje a že by to nebolo len, alebo predovšetkým na úvery. Čiže mám otázku ohľadne tých percent, ktoré sú vyčlenené na rast kapitálu, e, predovšetkým z hľadiska využitia tých finančných nástrojov. Otázka dve krátke otázky na pána komisára Réna. Spomínali ste z hľadiska e, zlepšenia e, toho právneho prostredia e, aj vo vzťahu k bazilejskému dokumentu, aj solventnosti a aké sú vlastne tie pravidlá hľadiska obozretnosti aj v súvislosti s novými nástrojmi, teda či existuje možnosť mobilizovať tieto prostriedky, ktoré sú určené na dlhodobý rozvoj. A, takže ide o tento dlhodobý projekt a poprosili by sme o nejaké konkrétnejšie údaje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Goran Fern, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som spravodajca pre pri iniciatívu Project Bonds. My sa k tomu vrátime ešte v rámci 6-mesačného reportingu a pilotnej správe. No rád by som položil niekoľko všeobecných otázok. Na úvod však krátka úvaha. Obaja ste spomenuli situáciu, ktorú máme v Európe, nedostatok konkurencieschopnosti a podobne. Pre mňa nedostatok konkurencieschopnosti nie je len z dôvodov e, zastaralej legislatívy, rigidnej štátnej správy, ale je to i z dôvodku nedostatku investícií. A toto je hlavný problém. Už v rámci Kokovej správy a strednodobom hodnotení Lisabonskej stratégie v 2005. Úroveň investícií v Európe bola príliš nízka a preto sa nachádzame vo veľmi ťažkej situácii. A pán Hoyer hovorí, že dobre je, že 50 investícií teraz už pochádza z investorov mimo EÚ. To je dobre. Ale to má aj druhú stránku, a znamená to, že stále sa nám nedarí prilákať európskych investorov v rámci Európy a to musíme práve riešiť týmito finančnými nástrojmi. A tu prichádza moja otázka. Iniciatíva uh, finančných nástrojov a dlhopisov je prilákať investorov, ktorí v opačnom prípade by neboli aktívni napríklad pri financovaní infraštruktúry, napríklad penzíne fondy. Uh, a moja otázka je, vidíte, že to nastáva? Je to tiež dôležité, keďže máme túto iniciatívu a je dôležité povedať, že tieto projekty by nemali byť projekty, ktoré by sa financovali na trhu, ale mali by to byť projekty, ktoré potrebujú ďalší iný druh investorov, čo bude podporené zdieľaním e, rizika a e, tohto nástroja EIB, aby bolo možné, aby sa stali aktívnymi investormi v Európe. Vidíte, že to nastáva. Toto je skutočne jedna z kľúčových otázok. Budú tieto iniciatívy úspešné? Budeme schopní prilákať investi- investorov, ktorí v opačnom prípade by neboli ochotní investovať do infraštruktúry v Európe? A to podľa mňa je jedna z najdôležitejších otázok a preto by som ju chcel položiť. Ešte jedna stručná otázka Jedna z vecí, e, ktorá nás trápi, je otázka, či sa nám podarí nájsť investície nielen v dobre vyvinutých e, západných a severných krajinách Európy, ale podarí sa nám nájsť projekty v rámci tejto iniciatívy a ďalšie inovatívne nástroje v strednej Európe, v, juho, v južnej Európe, v ekonomikách, ktoré nie sú až tak rozvinuté a ktoré majú schopnosť možnosť uchádzať sa o kvalifikované projekty a toto je kľúčové i z hľadiska úspechu tejto iniciatívy. Ďakujem. Geran Giovanni Lavia. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán e, predseda. Rád by som položil otázku pánu komisárovi Renovi. Vo vašom príhovore ste spomenuli e, experimentálnu fázu projektových dlhopisov a upresnili ste, že e, sa môžu využiť na financovanie veľkých európskych projektov. Vieme, že existujú veľké infraštruktúrne projekty v Európe, ktoré si vyžadujú 150 až 160 miliard eur ako podporu e, z hľadiska rozpočtu a sum, ktoré sú alokované E, na tieto projekty a e, škrtov, ku ktorým došlo, je jasné, že neexistuje dostatočná suma na samotné naštartovanie týchto projektov. Vzhľadom k pozitívnym skúsenostiam v pilotných fázach e, nových tohto projektu e, projektových dlhopisov alokácia pre inovatívne nástroje, ako tieto projektové dlopisy by sa mohlo, mohla zvýšiť. Mohlo by dojsť navýšení tejto sumy. Samozrejme, prostriedky sa dávajú na projekty, ktoré majú isté obmedzen, istý obmedzený vplyv. Nebolo by možno lepším spôsobom ich využiť? Ďakujem, pán Epin. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja budem stručný a chcem poďakovať za milé pripomienky pánu Hojerovi a pánu Rénovi. Ja chcem sa dotknúť dvoch bodov. Ten prvý sa týka Slovinska, ktoré dostalo nedávno najväčší úver 500 miliónov eur z EIB e, na kofinancovanie s EU fondami. To znamená, že Slovinsko si nemôže však dovoliť spolufinancovať tieto peniaze a používa si lacné peniaze z EIB na to, aby podporilo štrukturálne a kohezné fondy. Pán Hoyer, môžete byť konkrétnejší a dať nám konkrétne príklady projektov v teréne. Po druhé, sa chcem dotknúť otázky absorpčnej kapacity. Nedávna štúdia ukázala, že zo 48 komerčných letísk, ktoré sa v Španielsku postavili za posledných 20 rokov, len 11 z nich je ziskových keď Španielsko bude predmetom trojky, ktorej pán Ren je členom, tak 37 regionálnych e, letísk bude musieť byť zatvorených. Je to jasný príklad e, toho, ako sa mrhajú prostriedky z európskych fondov a zároveň sa ukazuje nedostatok alternatívnych reálnych projektov. Nemyslíte si, že v istých krajinách už ten bod naplnenia sa dosiahol? Ďakujem pekne. Pani de Souza má slovo. Obrigada, presidente. Eu estava... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám niekoľko veľmi krátkých otázok pre pána komisára. Pán komisár, práve ste povedali, že navýšenie kapitálu pre EIB sa využilo na zníženie nezamestnanosti a na podporu tvorby pracovných miest. A tiež ste povedali, že to zahrňa krajiny, ktoré sú v ťažkej situácii, ale samozrejme zároveň ste hovorili i o dlhodobých investíciách. Čiže moja ďalšia otázka sa týka ich malých a stredných podnikov. Rada by som vedela, či máte nejaké predpovede k tomu, čo plánujete dosiahnuť v Portugalsku konkrétne v rámci tvorby pracovných miest. Tým, že by sa zmi- zmiernili isté finančné podmienky pre malé a stredné podniky. Takže to je taká priama otázka. Po druhé, táto otázka sa týka dlhodobých investícií Povedali ste, že úloha EIB by ne, nevyrieši deficit, ale pomôže financovať dlhodobé projekty. Mohli by ste konkrétnejšie sa vyjadriť k tomu, aké dlhodobé projekty máte na mysli? Konkrétne, čo sa týka Portugalska. A potom všeobecnejšia otázka. Pán komisár povedal, že EIB spolupracuje ruka v ruke s Európskou centrálnou bankou. Chcem sa spýtať, ako komisár sa snaží e, túto myšlienku investícií, vytvárania pracovných miest a financovania malých a stredných podnikov, ako skombinovať to s úlohou, ktorú zohráva Európska centrálna banka, napríklad v Portugalske, ku ktoré je pod dohľadom trojky a kde je evidentné, že to, čo nastalo, je e, každodenná strata pracovných miest. Znamená to, že EIB vstupuje do toho, aby riešila e, škodu, ktorú robila Európska centrálna banka, pretože neviem, ako tieto dve veci fungujú, ako je možné to navzájom skombinovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Takže bolo to prvé kolo E, ktoré sme mali. Ja navrhujem pánu komisárovu e, Renovi, ktorý bude musieť odísť, aby sa venoval e, otázkam, ktoré mu boli položené a potom robíme druhé kolo, kde pán Hojer zodpoveda. Takže nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem vám veľmi pekne za vaše relevantné a dôležité komentáre a otázky. Pokúsim sa Eh, zodpovedať na základe mojich najlepších znalostí a niektoré otázky zoskupím, pretože sa navzájom prekrývali. Začnem s otázkou pána Fernandesa, ktorá sa týka eh, špecifických finančných nástrojov pre programové krajiny. Vidíme, že pokiaľ ide o financovanie eh, hospodárskych reforiem a fiškálnych krokov, ktoré podporujú je eurozóna, Európska únia a Medzinárodný menový fond, to sa robí v prvom rade zo strany eurozóny prostredníctvom Európskeho mechanizmu stability a tam je jednoznačná úloha ESM. Pokiaľ ide o kapitálové navýšenie Európskej investičnej banky, vnímam to ako podporný nástroj z hľadiska poskytnutia e, lepšieho financovania v krajinách Európskej únie. Čiže zvýšenie kapitálu o 10 miliard eur, ako som povedal, a pán prezident Hoyer tiež e, spomínal, že to e, zvyšuje možnosť poskytovania úverov o 40 tento rok, tento rok i na budúci rok a toto zvýšenie kapitálu bolo dohodnuté s celou Európskou úniou, e, s Európskou radou a schválenou Európskou radou minulý rok a najmä pokiaľ ide o potreby programov, najmä pre zraniteľné krajiny. Myslím si, že je lepšie využiť už odtestované nástroje, ktoré má Európska investičná banka a jej efektívnu a operatívnu kapacitu pri zvýšení objemu pôžičiek, ktoré sa realizujú prostredníctvom EIB. Takže bude tam väčší objem a podľa mňa ale nepotrebujeme nevyhnutne nové nástroje na to, aby sme poskytovali toto financovanie s výnimkou diskusie o, prístupu k financiám malých a stredných podnikov, čo je samostatný bod diskusie, ktorý v súčasnosti prebieha medzi komisiou EIB a ECB. Pokiaľ ide o otázku pani Kardia Zabal v súvislosti so správou, ktorú pripravil parlament a regulačné obavy spojené s investíciami. Máte pravdu, musíme si preskúmať regulačnú stránku veľmi pozorne, aby sme uľahčili a umožnili dlhodobé investície v Európe. To je jedna časť diskusie, ktorú sme e, začali zelenou knihou k dlhodobému financovaniu investícií. E, môj kolega Michel Barnier zohrával tu veľmi dôležitú úlohu. Naším Zámerom je preskúmať si tieto otázky v súvislosti s regulačným aspektom celkového prístupu dlhodobého financovania v Európe. Rád by som povedal, že diskusia o bankovej únii je mimoriadne dôležitá v tomto kontexte. Prečo je tomu tak? Keď si porovnáme Európsku úniu so Spojenými štátmi počas krízy, jedna vec, minimálne jedna vec, E, ktorá sa Spojeným štátom podarila urobiť je, že hneď napravili finančné otázky po kríze v roku 2008-2009. E, napomohlo to e, naštartovať opäť americkú ekonomiku k rastu a k zamestnanosti, zatiaľ čo v Európe stále musíme završiť za, na, napraviť tieto finančné záležitosti v rámci vrátane rekapitalizácie bankového sektoru a preto musíme si v, skuto- v súčasnosti preskúmať veľmi podrobne všetky aspekty finančného systému v Európe pri završení práce a pri vytváraní eh, zdravého a odolného bankového sektora v Európe. Dovolte mi počiarknúť, že to neznamená záchranu bankárov, ako niektorí hovoria, tu ide o znovu získanie dôveryhodnosti bankového sektora v Európe v záujme stability celého systému a krajín. Ďalšia otázka sa týkala investícií. E, ja by som chcel spomenúť moje predošlé e, odpovede. Nie je tu samozrejme e, jeden, jedno riešenie, či už sú to štrukturálne fondy, zvýšené investície alebo štrukturálne reformy, investície. Potrebujeme obe. Potrebujeme i štrukturálne reformy, i investície na to, aby sa naštartovala európska ekonomika, aby sa tvorili pracovné miesta a potrebujeme investície, pretože tie sú skutočným handicapom, ako ste správne poukázali počas posledných rokov v Európe. Avšak musím povedať, pokiaľ ide o prvú dekádu tohto milénia, od roku 2000 asi do roku 2008 bolo množstvo kapitálu v Európe a kapitálové toky častokrát išli do krajín, ktoré sa v súčasnosti e, považujú za krajiny deficitné, s deficitmi a z rôznych dôvodov tento kapitál, tieto toky kapitálu sa nevyužili vždy najlepším spôsobom, skôr prispeli ku búmu úverov a k realitnej bubline a žiaľ teraz platíme za to cenu. Došlo k finančnej fragmentácii európskeho bankovníctva s rôznymi úrokovými sadzbami pre spoločnosti, pre domácnosti v rôznych častiach Európy a tu musíme skutočne napraviť e, tú situáciu a musíme zabraniť ďalšej fragmentácii, najmä tým, že príjmeme príslušné kroky, ktoré uľahčia, zlepšia podmienky pre úvery, najmä pre malé a stredné podniky. Pretože e, ekonomická história nepamätá situáciu, že by došlo k hospodárskému rastu bez rastu úverov. Čiže musíme urobiť všetko, čo je potrebné na to, aby opäť boli poskytované úvery v rámci európskej ekonomiky a týmto spôsobom bojovať proti súčasnej eh, kríze v oblasti nezamestnanosti, ktorej čelíme. Pán predseda, pokiaľ ide o ďalšie otázky, ďalšiu diskus, tie, ďalš, tie ďalšie otázky, myslím, boli už zodpovedané. O, žiaľ, mám ďalší záväzok, ktorý som mal ešte predtým pretože máme konferenciu o koncepčnom návrhu komisie, pokiaľ ide o prehlbenie hospodárskej a menovej únie a mám zodpovednosti. Začína to o 8 minút, takže je mi veľmi ľúto, že musím teraz odísť z tohto výboru a dúfam, že budete ďalej pokračovať v diskusii s pánom prezidentom Hojerom. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A my sa my si uvedomíme, že ten prvý problém. Európska únia, členské štáty v poslednej dekáde, ten hlavný problém nie je nedostatok finančných zdrojov. Veľa prostriedkov bolo investovaných v Európe, ale mali sme dva hlavné problémy. Poprvé, tieto prostriedky boli často investované zlým spôsobom, vytvorili bubliny a podporili špekulácie a nie reálnu ekonomiku. A po druhé, a z krízy odchádzame v situácii, kedy finančné trhy na národnej úrovni medzi sebou sú oddelené viac ako predtým. Všetky snahy posilniť e, ekonomickú a menovú úniu smerujú k tomu, aby sme jednak uvoľnili priechody medzi finančnými trhmi, ktoré sa nikdy nemali stať zase národné finančné trhy. My potrebujeme európsky finančný trh. A je treba, aby disponibilné zdroje sa investovali do reálnej ekonomiky a nie do špekulácie a tvorby bublín. Ďakujem, pán komisár. Navrhujem, ak pán prezident Hoyer bude súhlasiť, eh, traja kolegovia žiadajú o slovo a pán prezident Hoyer vystúpi potom s odpovediami Najprv dám slovo pani Hercog. Sorry, it was a bit of uh, Hungarian business. Prepačte, že trošku riešim maďarskú vec. Som rada, že sa stretáme s pánom Hajrom. Mali sme um, dobrú diskusiu v plenárke v marci a trošku chcem uh, sa um, stotočniť s prvou otázkou. Goronovi ide o atraktívnosť investícií. E, Som tu 9 rokov a akékoľvek politiky sme robili pre energiu a digitálny rozvoj a malé a stredné podniky. Bolo to preto, aby sme priťahli podnikanie a investície a stále sa nám to nepodarilo a myslím, že by sme museli priťahovať investície s tvorbou pracovných miest a rastu v Európe. Musí to byť udržateľné a myslím, že nerobíme bubliny, ako už bolo spomenuté. Ďalšia otázka je, že veľmi sa mi páči e, vaše vyhlásenie, že EIB je pre 27 a nielen pre eurozónu. Len e, keď ste to spomenuli, tak to popisuje, že je tu problém a naozaj mám záujem, e, že čo môžeme urobiť, aby sme uzavreli tú medzeru a čo môžeme urobiť pre štáty, ako je môj, Maďarsko. A hlavne keď sa pozeráte na náš región, kde vidíte investície v MSP. Myslím, že investície v MSP, ktoré sa dejú, sú hlavne v eurozóne. Moja otázka je, že prečo? A posledná otázka. Teraz e, prechádzame do ďalšieho viacročného obdobia a myslím si, že EIB e, má v pláne financovať Dunajskú stratégiu, takže ako vidíte, ako bude Dunajská stratégia vyzerať e, ďalej a čo by ste poradili bankám v mojom štáte? Martini. Ďakujem, Edith. Teraz pani De Martini. Grazie, signor Presidente. Mi dispiace che il commissario... Ďakujem, pán predseda. Je mi ľúto, že pán komisár musel odísť. Spomenul situáciu malých a stredných podnikov v niektorých štátoch. Eh, Taliansko, teda môj štát, má obrovské množstvo malých a stredných podnikov, ktoré miznú eh, z dôvodu paktu stabilitu tí, ktorí nanotila Európska únia. Každý deň v novinách čítame o samovraždách majiteľov takýchto podnikov, pretože už nemôžu investovať a nedarí sa im splatiť mzdy svojich zamestnancov a opatrenia na zníženie schodku nakoniec zvyšujú schodok, pretože keď zatvoria taký podnik, tak to prispieva ku schodku. A preto vzniknú hnutia 5 hviezd, ktoré získali 25 hlasov vo voľbách. Je to protievropské hnutie a vidíme, čo sa deje v Británii. V poslednej dobe vďaka úspechu hnutia pána Faradža. Čo môže urobiť Európa preto, aby zabránila takémuto vývoju situácie? A čo urobiť preto, aby sme čelili neprekonateľným ťažkostiam? Komisár tu už nie je, Kladiem otázku zástupcovi EIB. Už roky počúvam o investíciách do infraštruktúry a o investíciách, ktoré by umožnili spojiť prístav Janove v, s prístavom v Rotterdame. A hovoríme o koridor XY, ale nič sa nezmenilo. Medzi prístavmi je 200 km a tá vzdialenosť je rovnaká, ale doba cesty sa vôbec neskrátila. Čo môžeme urobiť zo strany EIB? Ďakujem kolegyni. Thank you very much. Nasledujúca rečnička. You dedic- Ďakujem. Vážený pán Hojer, vy ste značný čas, časť vášho vystúpenia eh, venovali mm, investíciám Európskej investičnej banky na kapitolu 4, teda mimo EÚ. Eh, na mňa eh, veľmi zapôsobí angažovanie sa banky mimo EÚ a um, Rada by som videla e, na to vhodný mandát. V budúci mesiac budeme organizovať vypočetie vo výbore KOBO o inovatívnym spôsobom, ako posilňovať európske hodnoty. Rámec pre Západný Balkán poskytuje výborný príklad e, overovania a financovania prostredníctvom rôznych zdrojov, ako napríklad e, IPA, medzinárodných finančných inštitúcií a národných rezortov Chápem, že mm, sa e, zvýši zaviazané financovanie, ale mohli by ste tiež povedať viac podrobností o opatreniach, ktoré by som nazvala kvalitatívne, ktoré príjmate na zlepšenie koordinácie s ďalšími organizáciami. Dežda, Ivalo. Ďakujem, deždo, Ivano Kajfin. Merci, <coughs> monsieur président. Ďakujem, pán predseda. Rád by som uvedol pár stročných pripomienok v prvom rade by som rád e, zopakoval, čo povedal um, predseda Hojer o dôležitosti trojačkovej bonity e, banky, pretože v týchto ťažkých časoch je to veľmi dôležité, aby Európska únia, Európska investičná banka si e, zachovala svoje postavenie ako špičkovej hodnotenej banky, preto si myslím, že to navýšenie kapitálu bola úspešná myšlienka a zvýšila to uverajúcu e, kapacitu banky a toto veľmi súvisí s tými otázkami, ktoré sa pýtame prezidenta Hera o tých dodatočných investíciách. To sa nemôže robiť bez toho, aby sa e, hodne navýšil kapitál a aby sa zachovali tie potrebné bankové koeficienty. Zároveň hoci podpredseda Ren už odišiel, hovorili sme o rizikách e, doplnenia sa európskeho rozpočtu a Európskej investičnej banky. S prácou na e, ďalšom viacročnom finančnom rámci sa budeme snažiť e, nahrázať nedostatok verejného financovania v európskom rozpočtu s um, vhodnými um, nástrojmi financovania z Európskej investičnej banky. Do istej miery je to možné, ale úverovanie z EIB nemôže nahrádzať nedostatok prostriedkov. Spomenul by som uh, dve, tri veci, ktoré ohrozujú túto doplnkovosť. V prvom rade spolufinancovanie s európskym semestrom a všetkými pravidlami, ktoré sa zavádzajú v mnohých štátoch. Spolufinancovanie pre verejné investície bude extrémne ťažké a chcem zapakovať, pán predseda, naše stanovisko rozpočtového výboru, že aspoň národné výdavky na spolufinancovanie verejných investícií by mali byť, ak nie prijaté, tak aspoň oznámené a vzané do úvahy, keď sa e, bude e, robiť e, výpočet na európsky semester. Ak nie, tak budeme mať problém s nedostatočným využitím prostriedkov aj z banky, aj z európskeho rozpočtu bez potrebného spolufinancovania. Druhý problém sa týka makroekonomických podmienok a všetkých rizík, financovania európskeho rozpočtu. Toto by veľmi znížilo e, ochotu komerčných bank e, financovať preklenovacie projekty, ak európske financovanie bude ohrozené. A e, Nebude Potom e, možno sa vyhnúť tomu, aby Európska investičná banka do toho viac vstupovala financovanie. A čím viac podmienok kladieme na európsky e, rozpočet, tak tým viac ohrozujeme e, fungovanie financovania Európskej investičnej banky v členských štátoch. Posledný príklad, ktorý chcem spomenúť, je, sa týka nástroja Connecting Europe, kde sme videli, že tento rozpočet klesol poslednom období a je to príliš malo, aby sme zaručili konkurencieschopnosť eh, v tejto oblasti a chcem sa opýtať, čo chce EIB eh, urobiť, aby to nahradila. Obávam sa, že EIB nedokáže nahradiť eh, tento nedostatok prostriedkov a myslím, že to musíme vziať do úvahy a stimulovať tieto investície. Stočne chcem zablažovať banky a myslím si, že ten osobitný nástroj zameraný na MSP a klimatické zmeny je veľmi dôležitý a chcem sa opýtať, či komisár si myslí, že toto je stále priorita e, na to, aby e, sme smerovali investičné aktivity banky na MSP. Napríklad Nemecku sa podarilo poskytnúť programu Jeremy sa posky, podarilo poskytnúť e, viac financovania pre MSP. E, chcem tiež spomenúť uverujúcu e, platformu, ktorá umožňuje využívanie nielen verejných prostriedkov, ale aj prostriedkov iných donorov. A myslím si, že pri ďalšom vonkajšom mandáte to bude dôležitý nástroj. K tomu vonkajšiemu mandátu chcem povedať, že my všetci veľmi jasne sme si vypočuli odkaz prezidenta Vera a Obansa, že parlament nemôže urobiť nič, než komisia navrhne ďalší externý mandát. Obávam sa, že vzhľadom na čase, ktorý je tomto parlamentu, v práci budúci rok eh, je eh, tu veľmi eh, naliehavé, aby komisia predlžila nástroj. Začneme na tom pracovať veľmi rýchlo a nedávno sme rozšírili existujúci mandát na Opäť čakáme na návrh komisie a toto tiež spôsobuje istú úzkosť v parlamente kvôli času, ktorý ostáva. Nakoniec chcem súhlasiť a zopakovať slova prezidenta Hojera, že tie mm, kozmetické riešenia a mm, skrátenia všetkých kapitol rozpočtu rovnakým pomerom E, spôsobujú ohrozenie a nezohľadňujú ozajstné potreby. A keď takto e, postihneme investície, tak e, to má ešte horší účinok v čase ako pri krátení iných rozpočtov, rozpočtových výdavkov. Takže keď krátime tieto prostriedky, tak to budeme musieť pamätať na to, ako bude ich konečný dôsledok. Ďakujem teraz, pán Ferreira. Senhor prezident, Ďakujem, pán predseda. Mám dve stručné otázky. Po čo sa týka prístupu k uverovaniu zo strany MSP, mm, úverov eh, od EIB, táto otázka tiež súvisí s otázkou družstiev. Družstva v niektorých členských štátoch sú ekonomická e, realita, ktorá je nepopierateľná aj e, v výrobe v primárnej sfere, aj v sekundárnej sfere, aj v stavebníctve, aj v službách. Existujú družstva, ktoré zažívajú veľa problémov a ťažkostí vzhľadom na obmedzenie úrovania a vzhľadom na to, že v minulosti e, tu bola istá polemika, aby sme vedeli o e, tom, že do akej e, miery e, môžu e, družstva čerpať úvery z EIB a zo špecifických nástrojov, napríklad pre bytové družstva, ktoré môžu pracovať v oblasti mestskej obnovy a na ďalších projektoch. Chcem sa pýtať, že do akej miery myslíte na možnosť, e, že by družstva mohli e, mať prístup k úverom a financovaniu z EIV? Druhá otázka sa týka projektových dlhopisov a ich terajšej pilotnej fáze. Chcel by som vedieť, či pri terajších e, projektoch a aké množstvo ide, o aké som ide a o aké projekty ide. Merci. Monsieur président. Ďakujem, pán predseda, videli ste, koľko e, vaše vystúpenie vyvolalo otázok, takže máte slovo. Des commentaires et des questions. Ďakujem, pán predseda. keď som vedel tieto otázky, asi ste boli sklamaní eh, môjim vystúpením. Nedokážem jednoducho odpovedať na každú otázku spôsobom, ktorý by vás uspokojil. Je na to treba prezentovať číslo a môžem vám slúbiť, že v tomto prípade vám poskytneme tieto čísla písomne alebo ak chcete aj ústne okamžite. Ja teraz eh, využije možnosť e, vám predstaviť nášho stáleho zástupcu banky v Bruseli na, pre inštitúcie EÚ. Pen Knapen, toho dobre poznáte všetci, pretože on pracoval ako holandský minister e, európskych a rozvojových vecí, takže on veľmi dobre pozná postupy európskych inštitúcií a osobitne aj tohto parlamentu, takže on sa postará s ďalšími kolegami v našom Brosovskom rade, aby ste dostali presné informácie. Prvá otázka, ktorú položil pán Fernández, je zaujímavá, pretože ukazuje, <clears throat> že nemáme synchronizované MFF a COP. Vy len teraz hovoríte o ďalších 7 rokoch eh, financovania a štát banky um, upravuje trojročný um, plán, ktorý sa potom posúva do ďalšieho obdobia a to znamená, že to nie je plne synchronizované, ale nemyslím, že to je um, problém alebo nevýhoda, pretože napríklad vzhľadom na ekonomickú a finančnú krízu v Európe dúfam, že to nebude trvať 7 rokov, takže z toho hľadiska budeme musieť prispôsobiť finančný nástroj z roku na rok a trošku to doladiť. Uh, následne, ale všeobecne je dosť jasné, že MFR a MFF je významný referenčný bod pre nás, pretože ehm, v tejto banke, okrem ehm, bežného podnikateľského modela, ktorý poznáte, ide o to, že nemôžeme mať ehm, také silné postavenie na trhu, keby sme e, zlučovali činnosti naše so zlučovaním tých možností, ktoré nám komisia dáva. A tu je kľúčové to, že my to e, spájame s našimi poradenskými službami. Keď som prišiel do banky pred 6 mesiacmi, tak na mňa urobil veľký dojem táto inštitúcia je kvalita a kvalita personálu, ale najviacej na mňa zapôsobila skúsenosti a odbornosť, ktorú majú naši pracovníci. A to znamená, že my e, našimi poradenským službami sme súčasťou tvorby projektov a nielen financovania a rozhodovania projektov. A toto je v súvislosti s tou otázkou, ktorú pani Epping a ďalší povedali, že či máme dosť projektov v Európe. Banka sa snaží byť oveľa aktívnejšia pri vypracovaní týchto projektov s spoločenskými štátmi a ďalšími predkladateľmi projektov pretože ináč by sme um, mohli mať riziko neúspechov a máme aj e, zlé skúsenosti a mm, napríklad, ako ste hovorili o letiskách, ktorých využitie nie je presvedčivé a nakoniec problém nie je v banke. Pretože banka sa dobre chráni. Toto je najlepšie prax najlepšieho bankovníctva, z ktorej vždy vychádzame. Ale ak e, nemáme PPP, ktoré e, je ekonomicky zdravé, alebo ktoré e, vychádza z úvah o mm, dopravnej premávke, ktorá sa ukáže byť nereálna, tak potom máme PPP, ktoré mm, nakoniec zvyšuje verejné zadlženie. Takže je to veľmi zradná vec a Musíme k tomu pristupovať e, s maximálnou obozretnosťou a to je kľúčové. To tiež platí pri vývoji nových nástrojov. Myslíme si, že to, čo bolo vynájdené za posledných pár rokov, že niektoré z týchto nástrojov boli vynájdené v súvislosti s poslednými finančnými výhľadmi v Unii a to sa ukázalo byť veľmi užitočné, ako bola aj Jeremy Jessica a iniciatíva zdieľania nástrojov Všetky tieto nástroje sa ukazujú ako dôležité. Napríklad e, Jasper je nástroj, ktorý možno rozšíriť, pretože vedie k e, značnému zvýšeniu absorpcie prostriedkov EU a to bolo veľmi potrebné. E, Pani kolegyňa Garia ale Neviem vám povedať tie presné číslo, ale vrátim sa k tomu a budeme hovoriť o podeli finančných európskych nástrojov na celkom navýšení kapitálu, ktoré sme teraz realizovali. K um, tej iniciatíve projektových dlhopisov chcem povedať, že to východisko 200 miliónov na projektové dlhopisy eh, nezohľadňuje um, to veľké nadšenie pre um, tento nástroj, takže my sa tu staráme o malý zvyšok zo starého rozpočtu, ale skôr perspektívu kladíme na nový rozpočet a potom až uvidíme, že aký príspevok môže priniesť e, všetkým členským štátom táto iniciatíva projektových dlhopisov. No, zatiaľ sme v zradnej situácii, pretože musíme z tohoto nového nástroja urobiť e, úspech na trhu a nemôžeme sa spoliehať len na zbožné priania. A nakoniec e, to, čo propagátori toho projektu predložia na trh e, so spoluprácou komisie a musí obstať v previerke na trhu a ináč tento nástroj, ktorý, s ktorým sa spávajú veľké ambície, zdiskredituje tento nový nástroj. Musíme byť preto úspešní a preto Komisia je veľmi opatrná, aby nevložila ešte viac rizika do týchto prvých e, príkladov iniciatívy projektových dlhopisov. E, je tu len pár príkladov zatiaľ, ktoré sa môžu považovať za pomerne bezpečné a to neznamená, že všetky tieto projekty prebiehajú v Belgicku, alebo Holandsku, alebo v Nemecku. Nie. My sme to rozhodli, aspoň čo sa týka banky, o mm, projektoch v e, južných a východných štátoch. Ale e, musíme e, sa uistiť, že tie prvé projekty budú naozaj fungovať a previerka nebude v parlamente alebo v členských štátoch, ale previerku musia obstáť na trhu. A my o tom vieme a preto mm, s komisiou pracujeme na tom plnou parou k Slovensku. Neviem vám teraz povedať presné číslo, ale chcem len spomenúť, že všetko, čo sme urobili v Slovensku, bolo v súlade s rozhodnutiami komisie a sú tu isté veci, ktoré myslím, že by mali veľmi dobre fungovať aj v Európskom parlamente. Napríklad e, výstavba e, vodných elektrární v Slovensku Blanka a Kryško so 130 e, miliónmi eur a my sme tiež poskytli e, over 200 miliónov na modernizáciu existujúcej plynovodnej infraštruktúry a tiež tam máme dosť veľa projektov financovania MSP so zlepšením infraštruktúry a projektov zameraných na ochranu životného prostredia, úspory energie a hlavne v spolupráci s ekofondami v Slovensku. Môžem vám povedať tu na viac presných činností, ktoré tam vykonávame k otázke. Od toho, či je dosť projektov, čo pani Epping povedala, aj ďalší. E, nielen kvôli objemu, ale aj kvôli kvalite projektov. Kvalita projektov rozhodne o postavení banky na trhu. A postavenie banky na trhu rozhodne o príťažlivosti našich úverov, pretože trojité Ačko nie je fetiš, je to jednoducho potreba, aby sme zachovali e, tie úrokové sadzby úverovania, ktoré dosahujeme na trhu a potom tieto nízke sadzby úverovania, ktoré môžeme dať našim príjemcom. A preto máme tu najväčší problém. Podľa mňa máme dva mega problémy v Európe. E, Poprvé je e, rozdrobenie trhu a tieto musíme e, riešiť e, veľmi mm, starostlivo a mm, druhý problém je nezamestnanosť mladých a veľmi vážne musíme sa zaoberať tým, kde k tomu môžeme prispieť k tomu riešeniu. A toto musíme riešiť aj na Európskej rade. Ale veľká otázka je, kto robí čo. A tu Nesúhlasím s eh, pripomienkou pani Suzo o ECB. Eh, nie je mojou eh, úlohou vyjadrovať sa k ECB. Samozrejme, s nimi úzko spolupracujeme, ale každý má svoje zodpovednosti. A čo je dosť jasné, a týka sa ďalších otázok, ktoré ozneli, že EIB nie je um, veriteľom poslednej inštancie a ECB má tiež svoje obmedzenia a preto keď spolupracujeme s komisiou, radou, parlamentom, ECB a EIB, všetci stále sa musia držať e, tej vlastnej oblasti zodpovednosti a zabezpečiť, že e, synergický efekt bude najlepší. Priťahovanie investícií Myslím si, že priťahovanie súkromných a ďalších eh, fondov do financovania infraštruktúry v Európe je obrovské. Bol to obrovský úspech a my dokonca aj eh, v európskych inštitúciách aj EFSF, eh, e aj ďalší sa financujú z trhov. A je teda úžasné, že je to stále možné. Ale na druhej strane a používanie infraštruktúry a inovácie, čo je oblasť, e, ktorá najviac zostáva e, v Európe, klimatické ciele a energická efektívnosť budú dosiahnuté len vtedy, keď e, priťahnú viac investícií. A teraz otázka je, či PDI je spôsob, ako priťahnuť väčší záujem o účasť v tomto úsilí. Ja by som povedal, že určite áno. Je to úžasné, keď ste na medzinárodných konferenciách a keď sa zúčastňujete na schôdzach MF v Washingtone. Je úžasné, ako často sa vás pýtajú nevinní investori, ktorí nemajú nič spoločné s EÚ a s infraštruktúrou, že aký je to nástroj, či je to zaujímavé pre môj dochodkový fond. Takže myslím, že keď to urobíme správne, môžeme rozšíriť predmet e, a rozsah možností. A to som si istý. A ďalšia vec je, že už žiadne ďalšie bubliny, to je jasné. K Dunajskej strategii ja vám e, povedem celkový prehľad e, terajšieho stavu. Nie je to vždy pozbudivé a niekedy by som rád videl väčšie odhodlanie zo strany členských štátov. Naozaj podporujeme túto myšlienku a zaznamenali sme aj veľmi pozitívne príklady v oblasti Stredomoria, Jadranského mora, Pobalskej oblasti sú výborné výsledky. Takže hm, zatiaľ teda vidím že sa pracuje na plánoch a pracujeme na nich spoločne. Pán Martiny to povedal jasne. Riskujeme veľký európsky projekt, ak sa nám nepodarí dosiahnuť úspech, využiť tento priestor na zorganizovanie financií pre podniky, ktoré by mali veľký potenciál na trhu celosvetovo v Taliansku napríklad sú takéto podniky a tie nemajú dostatočný prístup k financiám a ocitajú sa v nevýhode, pretože sú povedzme 5, sú 5 km na juh od tyrolskej hranice, nie na sever. A teda toto súvisí s otázkami vnútorného trhu EÚ a preto na týchto otázkach aktívne pracujeme. Pani Nesky, sa pýtala o ko- na koordináciu medzi finančnými nástrojmi. Samozrejme, snažíme sa hľadať riešenia pre regióny vo svete, ktoré by spolupracovali, ale nielen, že spolupracovali, dobre spolupracovali a preto treba hľadať patričné štandardy a postupy a treba sa usilovať o vzájomnú spolahlivosť a preto treba sa spoliehať aj na finančné kontrolné mechanizmy aj iných inštitúcií. Ale <laughs> žiaľ z hľadiska koordinácie e, medzinárodných finančných inštitúcií sa dostávame aj k obrovskej byrokracii a toto treba nejak prekonať. Ďakujem pánovi Kalfinovi za veľmi užitočné pripomienky aj k otázke trojitého A. A Hovorím, to pre nás nie je fetiš, to ačko je to proste potreba. Ak by sme prišli o vysoký stupeň uznania na trhu, je to ačko napríklad, tak by sme jednoducho sa stali drahšími. A ehm, hlavne pre krajiny, ktoré najviac v súčasnosti potrebujú pôžičky od EIB, takže musíme veľmi opatrne sledovať tento aspekt a aj e, v rokovania s ratingovými agentúrami, ktoré nám jasne naznačujú, e, že teda väčšiny, väčšina vašich členských štátov, teda akcionári, nemajú trojité Ačko. Čiže ak sa dá trojité Ačko nejakej banke, tak je to e, vďaka dvom významným faktom z Vleneška. Poprvé, jasné, smerovanie a odvaha danej krajiny smerom k banke, pokiaľ ide o zvýšenie kapitálu o 10 miliard, To sa neočakávalo najprv vlastne, pretože naozaj sa pri škrcujú rozpočty a situácia je ťažká. Taliansko 1,7 miliardy, alebo podobne aj Británia, Francúzsko, Nemecko. Takže všetko, v pomere k ostatným článom, štátom je to, od, je to odvážny krok. Po druhé, to je aj to, na čo poukazujú ratingové agentúry a to je kvalita tých pôžičiek. Ide o to, aby sme sa dokázali dostatočne chrániť pred tým, že nám niekto predloží nekvalitný projekt. Takže keď spolupracujeme veľmi úzko s Európskou komisiou, tak je to potom aj otázka rozpočtu EÚ. Ešte sme samozrejme nie úplne využili všetok potenciál, ne, potenciál, vás to ale prosím nešokuje, ale hovorím o úplne inej dimenzii. Banka ešte nezistila, vlastne neskúmala agrobiznis. Aj tam sú zaujímavé fondy, kde by sa mohlo spolupracovať medzi komisiou a našou bankou. Sociálny fond je podobná sféra. Môžeme taktiež uvažovať o, našej, o našich príspevkov do boja proti nezamestnanosti mladých ľudí. Ďalej školstvo, odborná príprava, to je ďalšia sféra v rozpočte. Erasmus pre všetkých napríklad. Aj tam by sme mohli niečo nasmerovať. Ale samozrejme, niekedy e, sa niektorí ľudia obávajú, že čo to vlastne ten predseda banky hovorí. Ale ďalej, aspekt kompenzácie pri rozpočtových škrtoch, tak to nebude možné. Keď sa pozrieme na rozpočet, na rozpočet komisára de tam nebude možné nejaké kompenzácie uplatniť. Rozpočet EÚ je vo vašich rukách, veľmi dobrých rukách. A ja som optimista. Komisia nakoniec použi- poukázala aj na E, mandát v oblasti požičiek a je tu už na stole určitý návrh a je dobré vedieť, že Európsky parlament je vždy našim najlepším spojencom a na to sa budeme spoliehať aj naďalej. Pokiaľ ide o Genossenschaften, jak sa to povie po anglicky? Cooperatives, aha, družstva Takže tam musíme mať diferencovaný prístup, pretože je tu aspekt aj v prístup, je tu rozdiel v prístupe ku družstvám v jednotlivých krajinách. Napríklad pokiaľ ide o otázky e, bytov a bytových družstiev, tak aj v niektorých najvyspelejších, ekonomicky vyspelých krajinách e, vidíme určité problémy v oblasti stavebných eh, bytových družstiev, ale ja ako predstaviteľ banky som dosť otvorený novým prístupom a fondy EÚ zrejme budú tiež časti potrebné na riešenie tejto situácie. Predpokladám ale, že sa mi nepodarilo všetko pokryť odpovedami, ale som pripravený na ďalšie konzultácie, prípadne ešte inou formou odpovedať. Myslím, že už tentokrát som piatýkrát v Európskom parlamente a slúbujem, že sa sem budem vrácať aj naďalej. Ďakujem pekne, pán predseda Hoer. Myslím, že toto bola pre nás veľmi užitočná výmena názorov práve teraz v tomto významnom období. Keď teda sa rokuje aj o samotnom rámci rozpočtu je dôležité, aby sme lepšie chápali, ako EIB využíva rôzne finančné nástroje. Ešte raz ďakujeme, pán predseda. Vážené kolegyne a kolegovia, budeme pokračovať v našom programe. navrhujem, aby sme spoločne prebrali blok bodov 5, 6, 7, 8, 9. To znamená, teda najprv sme si pozrali tie opravné rozpočty, 1, 2, 3. Na začiatok mi dovolte ale uviesť e, určité dôležité informácie, pokiaľ ide o summit, e, ktorý sa týkal rozpočtu a konal sa včera. Navrhli sme predsedovi Európskej komisie, že podľa zákona 334 zmluvy o fungovaní Európskej únie, že by sme mohli prekonať vlastne patovú situáciu, do ktorej sa dostala rada, a aby sme teda mohli začať rokovať o rozpočtovom rámci. Spomínate si na tie problémy, na ktoré sme narazili? ...13. marca vieme, ako odhlasoval ako hlasoval Európsky parlament a vlastne trváme na tom, že žiadna dohoda o viacročnom finančnom rámci sa nemôže uzavrieť, pokiaľ sa neuspokia všetky požiadavky, ktoré sa týkajú aj aspektov regulácie. Kým tam nebude jasno. Nemôžeme začať rokovať období 2014 až 2020, kým sa nedokáže, že dokážeme riešiť aj bezprostredné problémy roku 2013. Takže musíme dodržať záväzky voči inštitúciám, hlavne voči rade, aj v súvislosti s prílohou 2 rozpočtu na rok 2013. Takže sa debatovalo o tom, ako ďalej vlastne postupovať pri návrhu opravného rozpočtu číslo 2. Takže včera sa dospelo aspoň k procedurálnej dohode. Rada prišla s dôležitým ústupkom v tom zmysle, že predložila návrh že bezprostredne, to je po rade ECOFIN na budúci týždeň. Sa vyčlení 7,3 bilióna, teda miliardy eur, to je sú 11,2, o ktorej sa... A zároveň rada navrhla, že sa zaviaže aj ku tej druhej šarži. Takže návrh dohody je v tom zmysle, že nakoniec írske predsedníctvo nemá mandát rovno sa zaviazať plneniu v súvislosti so sumou 11,2 miliardy, ale ide o to, aby sme úspešne uzavreli rokovania o platbách. A my musíme preukázať našu rozhodnosť a budeme teda ochotní aj mm, pristúpiť na, alebo súhlasiť s tým, že by tam bola určitá časť z tých 11,2 miliardy najprv ako prvá tranža. A potom tá druhá tranža by prišla neskôr. Čiže Aký, aká bude tá druhá tranša a aká, teda kedy príde, to ešte nevieme, ale zatiaľ môžeme navrhnúť e, tento harmonogram. Vychádzajúc z toho, čo sa dohodlo včera, sme vlastne teraz tu na rozpočtovom výbore a máme tento bod ako jeden z bodov rokovacieho programu na dnes. a budeme vlastne diskutovať o týchto troch návrhoch opravného rozpočtu a bol ten, ktorý má názov číslo 2, ten je najdôležitejší. Ten totiž poukazuje aj na to, aká je záťaž pre jednotlivé štáty a ten, čo sa, e, ten s názvom 3 sa týka predovšetkým vstupu Chorvátska a aj tento aspekt budeme dnes skúmať. Okrem toho bol, predl- bol predlžený návrh, ktorý dnes ešte prerokujeme, ale vlastne bude sa o tom aj hlasovať. Bude to také politicko-indikatívne hlasovanie, ale ako viete, na základe postupov určených pre otázky rozpočtu tento právne hlasovanie na úrovni výboru pre rozpočet a potom na úrovni plenárky, to sa môže konať to hlasovanie až potom, keď prebehne aj prv hlasovanie v rade. Čo je v podstate ako ekvivalent hlasovania na plenárnom zasadnutí parlamentu. To je indikatívne politické hlasovanie. A predstava je taká, že v podstate tieto tri opravné návrhy, teda návrhy opravného rozpočtu, by sa odhlasovali, že budú pripravené na prijatie. A potom sa vlastne potvrdí, aké sú právomoci pre prijatie aj v súvislosti s mandátom pre radu. Musíme teda ukázať, čo je pre nás predovšetkým dôležité, a to je návrh opravného rozpočtu číslo 2. Musíme zagarantovať, že bude čo najkonkrétnejší a musíme zagarantovať, že do konca roka príde ešte ďalší objem o výške 11,2 miliard do konca tohto roku. A myslíme si, že to je otázka toho, ako sa tieto programy, úverové programy budú riadiť a spravovať. Čiže záleží od toho, ako budú e, komisia a aj príslušné orgány členských štátov tento proces riadiť. Takže toto musíme urobiť, ako som povedal. A za predpokladu, že už aj dnes dosiahneme jednoznačnú podporu v našom výbore pre túto myšlienku. Zajtra očakávame, že prebehne zasadnutie Koreperu a že sa vlastne prejednajú tie veci, ktoré dnes budú schválené na výbore pre rozpočet. Návrh je teda 7,3 miliard. A potom sa ešte predpokladá, že bude aj druhá tranža. Ak teda dnes v mimo tej pingpongovej hry, tak povediac, ak príde návrh rady, potom teda ak bude e, rada spokojená s tým návrhom, tak potom sa bude konať, teda tá celkový objem sa poskytne v dvoch tranžách. Ale počkame si ešte na zajtrajší koreper, ako dopadne. aby sme jasnejšie vedeli, čo bude v tej druhej tranži. Takže Koreper sa koná zajtra. A potom, na vedúci pondelok, bude zasadnutie, teda prvé, prvý mnohostranný trialog o rozpočte a budeme sa venovať všetkým otázkam, ktoré spomína Európsky parlament e, v rámci uznesenia z marca tohto roku a budeme sa opierať aj o materiály, e, ktoré prijednala rada 8. februára. Ďalej, 14. mája sa koná ECOFIN a tam sa bude jedna časť venovať aj vyslovene otázkam rozpočtu. A to bude samozrejme moment kľúčového významu pre rozpočtový výbor parlamentu, pretože tam budú aj predstaviteľe rady, aj parlamentu a samozrejme, že to zasadnutie bude mať kľúčový význam Určite to bude príležitosť, aby Ecofin potvrdil tie údaje, s ktorými príde Korepel. Čiže to bude vlastne tá prvá tranša 7,3 miliardy. Potom tu bude priestor aj preto, aby ECOFIN ukázal, že z hľadiska určitého, určitej časti 7,3 miliardy aj názor parlamentu sa vzal do úvahy. A práve na toto poukazuje náš spravodajca Giovanni. Čiže nejde len o priority, ktoré sa týkajú konkrétnych e, cifier alebo objemov financií, ale ide o to, aby e, sa vzali do úvahy priority parlamentu. A zatiaľ teda pracujeme na Dozrad sa pracovala na tej nižšej úrovni a teraz už to prichádza aj na politickú úroveň a samozrejme na politickej úrovni je nutné, aby sa stanovisko parlamentu zohľadňovalo. A toto vlastne sa stalo aj minulý rok pri opravnom rozpočte 2012, kde prišlo ešte ďalších 6 miliárd eur. A priority parlamentu treba zohľadniť aj s tými 7,3 miliardami teraz. Teda na budúci týždeň. Takže úlohou írskeho predsedníctva bude aj preveriť, či existuje dostatočná kvalifikovaná väčšina medzi členskými štátmi, ktoré budú prítomné. Aby sme mohli potom zrealizovať aj tú druhú tranšu. Zatiaľ neboli určené nejaké časové lehoty. Včera večer írske predsedníctvo vyjadrilo, že musí poznať mandát pre politické záväzky a čo sa týka 11,2 miliardy. No a to chápeme. Potom je tu ešte ECOFIN a ten bude príležitosťou aj pre viacročný finančný rámec. Myslím si, že to bude ten hodný čas, kedy by sme vlastne mohli dosiahnuť e, kvalifikovanú väčšinu v súvislosti s objemom 11,2 miliardy. Hovorím ale verejne, že nemôžeme akceptovať, že to, čo dnes povieme, by zajtra na Koreperi a na budúci týždeň na Ekofine, že by sa to ignorovalo. To nemôžeme akceptovať. Ak výsledky Ekofinu by náhodou boli vágné alebo nejak nejasné, pokiaľ ide o tú druhú tranšu, potom tie rokovania, ktoré by mali začať pondelok, tak tie by sa zrušili. Hovorím, zatiaľ je to taký ping-pong. Takže musíme dnes poriadne pritlačiť a budeme čakať, že koreper bude náležite reagovať. A potom vlastne sa bude hovoriť e, v pondelok o, MF, o MFF, teda viacročnom finančnom rámci a potom sa na Ekofine bude aj cestou ministrov financií o týchto veciach rokovať. Či budú dostatočne otvorení tejto myšlienke, uvidíme, aby sme mohli v tejto hre ďalej úspešne pokračovať. Takže ten ping-pong sa môže skončiť nie tým, že sa vlastne dosiahne dohoda, pokiaľ ide o MFF a platby. Takže tá absolútna garancia by bol teda dosiahnuť tých ďalších 11 miliárd na rok 2013. Takže ak to nebude, tak je hrozený aj viacročný finančný rámec a to musí byť jasno. Takže navrhneme, aby sme začali teda postupovať takto hneď dnes, že by sme začali rokovať v dvoch líniách. A týkalo by sa to dvoch etáp v platbe. Čiže prvá tranža by prišla okamžite a druhá časť by prišla neskôr. A ďalší opravný rozpočet, ktorý pravdepodobne potom by bol prijatý niekedy najskôr na jeseň ale potrebujeme dosiahnuť dohodu o samotnom objeme financií a chceli by sme dosiahnuť takúto dohodu dokonca v írskeho predsedníctva a je v jeho záujme, záujme írskeho predsedníctva, aby pritlačilo na členov rady za účelom dosiahnutia kvalifikovanej väčšiny, aby sme my vlastne mohli dostať ten politický záväzok od nich. Predpokladám, že spravodajca Giovanni nám detálne povie, ako predpokladá, že by mohlo dôjsť, e, dôjsť k tým zmenám a ako to úspešne završiť. Samozrejme, uvítame pripomienky všetkých. Nech sa páči Giovanni. Tá prezentazione. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za vašu kompletnú Ďakujem vám veľmi pekne za vašu kompletnú e, prezentáciu postupov, ktoré boli včera e, ustanovené na skupine na vysokej úrovni. Bol to veľmi dôležitý príspevok k vyriešeniu všetkých návrhov. Ja e, si preskúmam, ja sa na to pozrieme v dvoch častiach. Samozrejme, najprv je to pozmenujúci rozpočet číslo 1 ten sa líši veľmi výrazne v porovnaní s ďalšími dvami, e, ktorý je, ktoré si treba spoločne. Takže najprv budem hovoriť o, e, opravnom rozpočte číslo 1. Návrh opravného rozpočtu číslo 1. Na základe pozície e, vo svetle toho, čo vyplynulo z našich diskusiách a postupoch, ktoré musíme dodržiavať. Takže opravný rozpočet číslo 1 má politickú hodnotu, to je veľmi jasné, pretože je to opravný rozpočet, ktorý, sa s, ktorý súvisí s, s rozšírením EÚ na 28 členských štátov. Návrh komisie tohto návrhu opravného rozpočtu e, na dru, v druhom pôroku. roku na druhý pôrok tohto roku e, stanovuje alebo uvádza navýšenie, jasné navýšenie v, platie, v platbách 651 miliónov, pokiaľ ide o záväzky, ako je navýšenie v plavkách. Medzi inštitucionálna dohoda stanovila istú víziu súčasného MFF e, v tejto súvislosti. Čiže je to obmedzený opravný rozpočet. No, vieme, poznáme pozíciu rady v súvislosti s tým, prijalo sa rozhodnutie a na základe návrhu komisie, aby sa zre, zrevidoval, preskúmal finančný rámec No tá hlavná myšlienka bola skôr e, súčasný e, rámec prehodnotiť, takže návrh bol, aby záväzky zostali tak, ako sú pri kompenzácii navýšení a jasné, a jasné zníženie alokácie 5, čiže kapitola 5. Dnes e, budeme mať indikatívne hlasovanie k tomuto návrhu, aby sme udržali ducha medziinštitucionálnej dohody. Zdá sa, že e, vo svetle e, cieľov na jednej strane máme politické ciele, na druhej strane tu máme technické aspekty, ktoré je dôležité všetky e, zohľadniť. Hovoríme o rozšírení. Je to samozrejme politicky mimoriadne citlivá otázka. A týka sa pristúpenia nového členského, pristúpenia novej krajiny, ktorá stane členskou krajinou odzrkadlenie tohto kroku v platbách je e, potvrdené v návrhu komisie. Rád by som hovoril, povedal, že hovoríme o 374 miliónov eur platie, ale to vo veľkej miery sa to pokrie príspevkami zo Chorvátska. Čiže tie nové finančné potreby budú veľmi obmedzené. Hovoríme zhruba asi len o sume 100 miliónov eur, čo je pomerne zanedbateľná suma. Vieme, že e, aké sú potreby platieb, čiže máme tu veľmi silnú politickú motiváciu, aby tento e, opravný rozpočet v spojení s e, rozšírením tu chcem navrhnúť, aby výbor hlasoval o návrhu uznesenia, ktorý máte k dispozícii. A je to indikatívne hlasovanie, ktoré bude významné z hľadiska politického k návrhu, ktorý vypracovala pôvodne komisia. Pokiaľ ide o e, dvojku a trojku, opravný rozpočet číslo 2 a 3, tie môžeme prebrať spolu, keď, e, tá, keď tá, keďže tá trojka je spojená s dvojkou. E, hovoríme tu o prebytku z minulého rozpočtového roku. Ako si pamätáte, keď sme schvaľovali e, rozpočet na rok 2013, predošlé hlasovanie na plenárnom zasadnutí bolo vy, pri vyhlásení deklarácií, ku ktorej sme sa pridali. Bolo to vyhlásenie zo stan- strany rady a vtedy sa vtedy sme sa odvolávali na začiatku roka na tento rozpočet. Tento opravný rozpočet, tento návrh opravného rozpočtu pripravila komisia na základe tejto skutočnosti. V pod DAB 2. A rada zareagovala tým, že navrhla, aby pôvodná časť 7,3 eh, miliárd eh, zdrojov bola, a to je práve krok eh, správnym smerom, ktorý ukazuje, že by sme mali posilniť dôveru medzi týmito tromi inštitúciami, keďže je tu niekoľko stupňov, niekoľko fáz, ako povedal pán predseda. V súčasnosti sa v jednej nachádzame a potom sa dostaneme k ďalšej. Dúfajme, že sa dost... nájdeme medzi týmito trimi inštitúciami, E, tú správnu rovnováhu e, pri ďalšom opravnom rozpočte. Musíme skutočne sa ubezpečiť, aby ten rozpočet e, pokryl potreby. Musíme zabezpečiť, aby v rovnakom rozpočte bola táto iniciatíva obsiahnutá a budeme musieť preskúmať údaje, ktoré komisia navrhla. Keď e, uzatvoríme rozpočet 2013 e, v súvislosti so súčasným postupom. Pokiaľ ide o 2 a 3, opravné rozpočty 2 a 3, tak e, uvedomujeme si, že v nasledovných dňoch podľa časového plánu Eh, ktorý pán predseda Lamazur eh, prezentoval, eh, že budú rôzne rozhodnutia na rôznych úrovniach. Čiže ECOFIN bude rada ECOFINu sa konať a keď počas nasledovných dvoch, troch týždňoch potom sa rozhodne o cel, ak by bolo možné rozhodnúť o celkovom balíčku, tak my dnes budeme môcť Eh, mať indikatívne hlasovanie k návrhom 2 a 3, ktoré navrhla komisia a tým eh, rade dáme možnosť, aby eh, dva, prípadne návrhu právneho rozpočtu 2, prípadne 3, boli by mo- byť schválené, ak by sme dostali skutočne záväzky zo strany komisie, že druhá tranža bude môcť zrealizovať a budú existovať všetky potrebné záruky. Ešte jedna vec, ktorá sa týka dvojky e, opravného rozpočtu číslo 2, čo treba spomenúť najmä v súvislosti s našim hlasovaním. 7,3 e, miliard e, uviedol dol e, výbor pre rozpočet, ktorý má ošetriť e, kapitolu 1b. Rada dá e, peniaze, rada poskytne tieto peniaze. Myslím si, že priority parlamentu z hľadiska platieb pod kapitolou 1a a 4 musia byť adekvátnym spôsobom zohľadnené v tom, ako týchto 7,3 Eh, miliárd sú použité. Takže chceme sa spýtať rady, aby eh, pokračovala, bola chceme požiadať, aby bola otvaren, otvorená eh, ďalším rokovaniam pri schvalovaní opravného rozpočtu a aby informácie, ktoré sú v návrhu opravného rozpočtu, boli využité pre ďalšie rokovania o MMF. MFF. Takže myslíme si, že tento harmonogram, ktorý nám pán predseda pod, popísal ako istá pingpongová hra, to bude musieť sa všetko uh, zrealizovať s plným vedomím oboch uh, hráčov. Vieme, ako vyzerá taký pingpong a hrací stôl a keď my sa musíme vyhnúť tomu, aby sme Mm, aby sme loptičku netrafili do siete, nesmieme eh, príliš riskovať a byť príliš eh, tesne len na tou sieťou. Potrebujeme takú dohodu, kde loptička bude eh, z jednej strany na druhú tohto stola. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja si myslím si, že dohoda zo včera prezident, predsedov inštitúcií, tú, ktorú ste nám prezentovali, nám dáva možnosť, aby sme sa optimistickejšie pozreli na začiatok rokovaní, ale ako ste vy sám spomenuli, e, máme viaceré dôležité stretnutia s radou počas nasledovných uh, dní a týždňov a moja otázka je na írske predsedníctvo, samozrejme bez toho, že by som nejak pochyboval o jeho schopnostiach, vzhľadom k množ- ale vzhľadom k množstvu ministrov financií, rád by som skutočne vedel, ako rada bude na to re- e, reagovať. 14. máme ECOFIN a myslím si, že ECOFIN musí urobiť dve veci. V prvom rade 7,3 e, miliard to zrealizovať, potom uznať potrebu na 11,2. Ja neviem, ako 7,3 e, bol, tento bod bol e, sformulovaný a existuje nejaké odôvodnenie, pretože viem, že niektoré členské štáty chceli komisiu, aby prehodnotila 1,2 miliard. Je to už výsledkom hodnotenia, alebo e, komisia stále nastojí na 1,2 miliard, miliardách, to je tiež dôležité. ECOFIN musí vyslať prvý veľmi dôležitý signál. Po druhé, chápem, že 21. bude zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti. Môžeme začať rokovania na základe podmienky, že budú isté pozitívne závery e, z týchto rad pred 21., ale pokiaľ viem, rada nemá formálny mandát Eh, pre rokovania o MFF a neviem, či tento mandát môže byť prijatý na zasadnutí Koreperu, alebo či to musí ísť cez radu pre všeobecné otázky. Takže pokiaľ tomu je tak, všetko, čo my môžeme urobiť na začiatku budúceho týždňa, je otvoriť rokovania, dohodnúť sa na pracovných metodách, kalendáre a tak ďalej, kalendári a tak ďalej a potom počkať, aké, aká bude reakcia zo strany rady Samozrejme, my máme pozíciu e, parlamentu sfinalizovanú a tu môžeme rade komunikovať. Ale v každom prípade bol by som veľmi opatrný pri tom, aká bude reakcia rady na včerajšiu dohodu medzi e, tromi prezidentami. Takže toto si myslím, že je prvá vec. Ďalšia sa týka opravného rozpočtu. Súhlasím s, tom, s tým, čo Giovanni práve navrhol. Pokiaľ ide o opravný rozpočet 1, tam máme veľmi jasnú pozíciu. Môžeme mať teraz toto indikatívne hlasovanie, ale rada musí si byť absolútne istá, že parlament dodrží medziinštitucionálnu dohodu a malo by dojsť k revízii stropu pre rozšírenie. To si myslím, že je mimo, veľmi jasné. Pokiaľ ide o opravný rozpočet 3, číslo 3, ktorý je prebytok, prebytkom. Myslím si, že to by sme mali odsúhlasiť, keď bude nám e, trošku jasnejšie, ako bude vyzerať opravný rozpočet dvojka a to ďalšie. Až potom môžeme o tom hlasovať na našom výbore, pretože pre mňa veľká indikácia budú závery rady 14. na začiatku budúceho týždňa k opravnému rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem, Ivajlo. Dve, dva body. E, e, prvnež umožním reagovať ďalším rečníkom ako i spravodajcovi. Takže k tomu, čo povedal Ivajlo. Írske predsedníctvo a rada nemajú skutočný mandát, pokiaľ ide o vyjednávanie o MFF. Áno, ona si myslia, že mandát majú, ale nie je teraz na nás, aby sme hovorili, vy mandát nemáte a Rada pre všeobecné záležitosti o tom bude rokovať. Oni si myslia, že mandát majú. Vo skutočnosti majú tento mandát na základe ústnej výmeny názorov na poslednej rade pre všeobecné záležitosti a nie je v našom záujme ich nutiť k tomu, aby mali písomný mandát, pretože potom by boli veľmi obmedzení vo svojom e, priestore pre rokovania. Je dôležité, aby obe strany mali istý priestor a potom sa veľmi ťažko hľadá dohoda. Pokiaľ ide o VFR ako taký, minister Gilmore, ktorý je zodpovedný za irské predsedníctvo, má za to, že má tento mandát, povedal to na poslednej rade pre všeobecnej záležitosti a povedal nám to včera kategoricky za prítomnosti vlastného premiéra. Tento potvrdil, pokiaľ ide o platby, zatiaľ uh, mandát nemajú a preto je dôležité tá rada ECOFIN budúci týždeň. Pokiaľ ide o opravný rozpočet číslo 2, e, v duchu toho, čo som povedal pred chvíľou, čiže v duchu e, rokovaní včerajš, na včerajšom samite si myslím, že by sme mali zmeniť odstavec 8 ten posledný odstavec uznesenia, ktoré navrhuje Giovanni. Pretože Giovanni predpokladá, že pred tým včerajším jednaním a v súvislosti s tým, čo sme naznačili na poslednom rokovaní koordinátor navrhol koordináciu. Parlament je pripravený potvrdiť stanovisko Rady k právnemu rozpočtu 2, pokiaľ Rada schváli návrh bez e, zmeny. Ja by som navrhol trošku iné znenie, ktoré by, a je to poviem po francúzsky, e, prerokovať čo najskôr stanovisko rady k opravnému rozpočtu 2, pokiaľ je rada pripravená schváliť návrhy komisie v jednej alebo dvoch tranžách. Takže e, vidíte, ako to myslím. Čiže z, začali by sme s tým, že súhlasíme s myšlienkou dvoch tranží, sme pripravení sa tým zabrať, pokiaľ rada bude súhlasiť s obsahom a výškou navrhnutou komisiou. Takže môžete o tom rozmýšľať a na to zareagovať. Ďalší rečník. Líder Gardia Zabal. Ďakujem, pán predseda. Len pár slov k tomu, aby som e, doplnila e, to, čo bolo povedané. V prvom rade, pokiaľ ide o opravy rozpočet číslo 1, musíme si udržať pozíciu o zmeny finančného rámca. Návrh pána Lavia samozrejme je technicky možné, ale v konečnom dôsledku nič nemení. My sa tu dostávame k precedentu a keď, nie keď je možné zmeniť tento finančný rámec e, pre e, opravný rozpočet číslo 1 je tak malý, tak prečo máme vytvárať takýto precedent pre budúce pristúpenie ďalších krajín? Myslím si, že by to bola politická chyba. A pokiaľ ide o opravný rozpočet číslo 2, je akceptovateľné, alebo je možné si preskúmať tú, tento návrh e, dvoch, v dvoch tranžiach. Čo, je, čo sa ja trošku obávam je, že je to ďalšie ďalšia dohoda, ďalší dokument s radou, pretože už tri roky neustále rušíme jednu dohodu, nahradzame ju druhou, rušíme jednu dohodu, nahradzame ju druhú, druhou. Takže ako môžeme mať istotu, že sa to naplní? Je možné, že táto dohoda na dvoch tranžiach uľahčí e, platbu, ale akú istotu máme, že e, to skutočne bude naplnené, ako bolo povedané už viackrát, nebude to dostatočné na vyplatenie v 2012 a to zvyšné v 2013. Pokiaľ ide o priority, plat, platby odhľadnúc od toho, akú dohodu do, e, dosiahneme v konečnom dôsledku. V každom prípade, ak sa urobia dve tranže, tak priorita je prvá tranža, ktorá predstavuje e, významnú časť tohto právneho rozpočtu. A to má slúžiť na to, aby sa uhradili faktúry za rok 2012, pretože keď si spomenieme, ako je pripravený ten druhý návrh opravného rozpočtu 2, ten pozostáva z dvoch častí. Sú to faktúry ešte za rok 2012 a potom sú to záväzky a je, je to ešte deficit z 2013, takže je logické, že to treba v chronologickom poradí. Najprv vyplatiť predošlý rok prvou časťou, prvou tranžou a potom uvidíme, ako zaplatíme tú druhú časť e, za rok 2013. A v tejto prvej časti chcem, aby boli tiež e, stanovené priority. A chápem, že členské štáty chcú e, platiť kohezné fondy, pretože, ako bolo povedané, tieto musia byť e, uhradené, no my skutočne pre nás je dôležité, aby to bolo v líniách, aké sme uviedli už minulý rok, najmä kategória 1A, aby tie peniaze išli na univerzity, podniky, na priamých e, príjemcov. Ďakujem pekne. Ďakujem. E, George Lyon ďalej. Uh, thank you. Uh... Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem privítať tieto diskusie a výsledky z týchto diskusí, zdá sa mi, že e, to prelomilo e, túto slepoličko, dalo nám spôsob, ako pokračovať a hlavne ako dosiahnuť najdôležitejší politický aspekt a to zabezpečiť naše priority v dohode o MFF Myslím si, že čo sa týka DAB1, musíme sa držať tej dohody, e, že zvýšime stropy a to je dôležité a parlament by sa nemal tomu vyhnúť. Po druhé k DAB2, aby sme mali v tom jasne, máte nejakú predstavu, že odkiaľ prišla tá myšlienka 3 miliardy, alebo je to len e, limit, e, o ktorom môže rada dostať mandát z Ekofinu na túto sumu? pretože chcem vedieť, že aký je za tým racionálny úsudok, odkiaľ to pochádza. Takže mm, je jasné, že e, tá prvá polovica e, úpravy rozpočtu bude 7,5 miliardy a potom e, dostaneme ten zvyšok do 1,2 miliardy v rozpočtu na nasledujúci rok. Je o tomto tento návrh a bude to znamenať, že Ehm, akceptujeme mm, výslednú sumu 11,2 miliardy, alebo budeme argumentovať o tom, že aká bude veľká druhá tranža. Takže to by som si chcel vyjasniť, e, aký je výsledok vašich diskusí. Čo sa týka našich priorít, je jasné, že kapitola 1 a 3 e, je e, to miesto, kde chceme mať nasmerovanú tú prvú tranžu peňazí, ak je tu hrozba, že mm, mm, tieto budú krátené alebo že ich nebude dostatok, to je naša priorita. Ako som pochopil, vystúpil, e, tak e, e, bolo povedané, že všetky tieto ešte budú zaplatené do maja tohto roku tým, že sa použije ten prebytok z prvých troch mesiacov. A posledná pripomienka je, že vzhľadom na diskusie o 11,2, ako si uvedomujeme, toto nie je plná suma na rok 2013 a to akceptujeme ako princíp a že ďalších 4 a 5 miliard e, bude presunutých e, a vyplatených e, v rozpočte 2014. My máme jasno a sme spokojní s tým, že takáto je pozícia. Oui, merci, George. Ďakujem, George. K tej sume 7,3 miliardy. Sekretariát mi dal technické vysvetlenie. A to je strašne vedecké a nemá žiadnu hodnotu. Tu predkladáme politické čísla. A prvá realita, ktorú musím vziať do úvahy, je, že nikto nemôže oprávnene spochybniť, samozrejme, ministri pre rozpočet štatutárne sú naplnení zlou vôľou zákonite, ale realita tých potrebných platieb za rok 2013 prekročí sumu 11,2 miliardy. V žiadnom prípade nebude nižšia. A ak by sme sa dostali na 11,2 miliardy hneď a nejakým zvláštnym rozpočtovým zázrakom a ekonomickou katastrofou by sa stalo, že by sme nakoniec potrebovali len 10 miliard. V každom prípade tá prebytočná 1,2 miliardy by boli vrátené rozpočtovému úradu. Takže mm, tento postup je úplne absurdný. 7,3 miliardy má jednu výhodu. Ak by prvá tranža bola 3 miliardy, tak to je úračka. Ak by to bolo 9,5 miliard, tak by sa povedalo, dobre, to je prvá tranža a posledná. To je skoro ako 11,2 miliardy, s tým musíte súhlasiť. A keď sa povie 7,3, tak je to dosť, je to viac ako polovica, ale je to len prvá tranža. Takže tá potreba bude aj tak väčšia ako 1,2 a to všetko ostatné podlíka a ja to tak vysvetľujem. Sidonia? E, Kilka uwag. Chciałabym przede wszystkim wyrazić... Mám niekoľko úvah. Chcem najprv vyjadriť svoje uspokojenie z tohoto postupu vyjednávania, lebo tak si vykladám to včerajšie stretnutie a dnešnú diskusiu. A tak uspokojenie s tým, že sme prekonali už situáciu, v ktorom nebol dostatočný dialog medzi radovanami. Takže ma tento postup teší a domnievam sa, že našou spoločnou úlohou aj z radou, aj z Európskou komisiou je taká spolupráca e, v súlade s tým, čo je napísané v Lisabonskej zmluve. A to spolupráca, aby sme e, sa dopracovali k e, viadročnej dohode o viadročnom rozpočte Európskej únie. A E, ja myslím, že tam spojeme a tak chápem včerajšie stretnutie. Čo sa týka navrhu týkajúce sa tých troch e, korigujúcich rozpočtov, tak e, ja sa prikladám k tomu, aby sme podporili stanovisko nášho spravodajcu Žena Vyholavy, pretože čo sa týka ten rozpočet, korigujúci rozpočet číslo 1, tak myslím, že to je dosť politický rozpočet a je to signál pre Chorvátsku, že e, sa priaznivo na ňu pozeráme a že za politickým rozhodnutím e, nasleduje rozpočtové rozhodnutie a teda to indikatívne rozpočtovanie teraz e, považujem za veľmi účinné. A čo sa týka ten korigujúci rozpočet číslo 2 a 3, Domnievam sa, že to, o čom tu hovoríme, je podľa mňa diskusia o pláne e, splácania tých záväzkov, ktoré majú členské štáty voči rozpočtu únie. A som rada, že e, teraz konkrétne hovoríme o tempe a o cestovnom pláne a o kalendári splácania týchto záväzkov. Takže myslím si, že to je pre mňa signál, že keď tu hovoríme už o konkrétnych záväzkoch členských štátov a o konkrétnych somách. To na e, osobitne e, dôverujem našich e, spravodajcom, že budú schopní čo najlepšie vyjednať rozloženie týchto sum, čo sa týka limitov členských štátov. Ťažko mi hovoriť o tom, či 7,3 miliardy je najlepšia suma v tejto fáze ma presvedčilo to, čo povedal pán Alan Lamasur, že táto suma musí byť dostatočne vysoká, aby e, skutočne splatila časť týchto záväzkov, ale musíme aj zohľadniť e, limity a obmedzenia členských štátov, ktoré možno nedokážu splatiť celú tú sumu e, dnes. A preto sa musíme držať tej sumy 7,3 miliardy, ale zároveň veľmi konkrétne plánovať, že akým spôsobom má nastať e, splatenie e, tej zvyšnej časti tej sumy, veľmi konkrétne, a prípadne aj e, upraviť, ako majú byť splácané tie nasledujúce faktúry, ktoré ako vieme budú prichádzať a ktoré možno budú presahovať e, ten strop e, dohodnutých e, pladeb na rok 2013. O tom by sme mali hovoriť. Ja to teda chápem ako pokrok v rokovaniach a chcem vyjadriť dôveru v našich spravodajcov, ktorí sú ochotní hovoriť o všetkých problémoch, ktoré teraz sú na rokovacom stole. Verím, že sa nám podarí zaviať taký postup, aby sme boli schopní hlasovať už e, e, v júli a chcem povedať to, čo som povedal na začiatku, že sme pred e, indikatívnym hlasovaním, ktoré je veľmi dôležité, čo týka Chorvátska, je to dôležitý politický signál, že za našimi politickými záväzkami uh, budú nasledovať aj peniaze. Dunia, Ann Jensen. Ďakujem si, Dunia, Ann Jensen. Well, thank you, Chairman, and um, thank you for all the Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za vysvetlenia. Pán Modar tu nie je. Hovoril včera v mene skupiny a podporujeme mm, stanovisko spravodajcu aj to, čo ste vysvetlili. Nám spomenul George Lennon tých 7,3 miliardy eur, odkiaľ tieto prišli, odkiaľ pochádzajú a ja by som rád si vypočul názor komisie o tom. Komisia navrhla návrh e, korigujúceho rozpočtu 11,2 miliardy a ako teda e, chápu tých 7,3 miliardy. A keď sa pozrieme na ten pracovný dokument, e, ktorý máme v spise od pána Modra, keď hovoril o tom reste likide, o tom zvyšku, o zostatku, a mm, z toho, čo už teraz dokážeme vypočítať, vieme, že potreby financovania budú oveľa vyššie ako 11,2 miliardy, tak rada by som si vypočula pripomienky komisie k tomu. Tu ide o dôveryhodnosť rady. Moja skupina e, veľmi podporuje to, aby rokovania MMF sa naštartovali, ale samozrejme nemôžeme ukončiť rokovania MFF bez výsledku, bez akéhokoľvek výsledku, ak e, rada e, nepochopí, že musia platiť e, účty. To nie je možné. Takže túto vec musíme vyriešiť a keď parlament bude postupovať touto stratégiou, tak nám preukáže dobrú vôľu. Tak preukazuje dobrú vôľu. Je, je dois présenter... Ďakujem, Ann. Musím sa ospravedlniť silnému koordinátorovi skupiny APP. E Nevšimol som si, že požiadalo slovo a cítim vinu. Hovorí predseda Salvadore. Máš slovo. No, presidente, ja, ja expre... Pán predseda, už eh, výborne vyjadrili to, čo chcel, som chcel povedať. Ja by som bol rád, aby sme hlasovali čo najskôr. Uh, Alda. Ďakujem, Alda. Obrigada, eh, Ďakujem, pán predseda. Domňam sa, že tu vznikla jedna ťažkosť alebo problém, ktorý už bol spomenutý a to je v tom, že tých 11,2 miliardy eur, ktoré navrhuje komisia, pre tento mm, korigovaný rozpočet číslo 2 je nedostatočná suma. V skutočnosti je tu úroveň oneskorených platieb v rôznych programoch. Tá môže naraz až na 16,4 miliardy. A to podľa dokumentu, ktorý mm, máme pripravený na túto schôzu. Moja otázka znie, že ako môžeme veriť, že s týmito 1,2 miliardami, ak rada odblokuje e, týchto 7,3 miliardy budúci týždeň, ako nám e, môže zaručiť, že ten zvyšok e, bude vyplatený a ako. A myslím, že tu je faktor neistoty, veľkej neistoty a e, veľké riziko, že e, táto druhá tranža táto druhá eventuálna tranža, ako um, povedal predseda Lamasur, že e, nenastane, lebo toto riziko tu existuje. Na druhej strane ešte neexistuje úplný odhad toho, koľko nám môže chýbať na konci tohto roku zo strany komisie ani e, členských štátov. Môžem sa preto opýtať komisie, či a kedy si myslí, že bude možné predložiť tento konkrétnejší odhad. Je jasné, že sú tu rôzne členské štáty, ktoré potrebujú tieto platby a mm, tieto odklady oneskorenia. A myslím si, že aj parlament by mal mať jasné a súladné stanovisko v tejto otázke, pretože všetci vieme, že hoci týchto 11,2 miliárd nám umožňujú stropy viacročného finančného rámca, vieme, že tieto platby um, budú vyššie ako táto suma. Preto je to dramatická, komplikovaná situácia. Preto by som uh, chcel vedieť, čo môže komisia povedať, či je tu presnejší odhad o týchto údajoch na rok 2013. Slovo má Jutta Haug. Ďakujem pekne. V prvom rade eh, tu eh, sme všetci sa zhoduje na tom, e, že to, čo nám komisia e, navrhla v tom korigovanom rozpočte 1, 2 a 3, podporíme tak, ako to bolo predložené. Teraz e, nás Alan informoval o rokovaniach včera večera. Povedal, že írske predsedníctvo rady navrhlo, aby sa vyplatil DAB 2 v dvoch tranžiach a že tie traja predsedovia so všetkými ďalšími, ktorí tam boli, to všetko potom rozdelili na 7,3 miliardy eur plus zvyšok. A to potom um, ostáva 3,9 miliardy do 11,2. A Alan tiež povedal, že priority Európskeho parlamentu budú tiež musieť byť e, týmto obslužené, teda zaplatené a to už hneď v prvej tranži. E, ja mm, si myslím, že je dôležité, aby sme to takto e, e, zabezpečili a mm, ak by vzniklo nejaké indikatívne hlasovanie, ktoré by sa odkláňalo od podpory toho, čo nám komisia, tak musíme sa držať toho, že komisia hm, to musí e, v týchto sumách tento návrh e, zohľadiť a v dvoch či troch tranžiach e, hm, vyplatiť. A to, ako povedal George, že je to pochybnosť, či keď bude vyplatená prvá tranža, či potom bude aj druhá tranža naozaj naplnená v tom korigovanom rozpočte. Podľa mňa hm, musíme trvať na tom, že tu ide o túto jednu sumu, ktorá je však plnená v dvoch tranžiach. A e, ja e, myslím, že musíme trvať na tom, čo sme povedali o tom rozdelení. Je dôležité, čo povedal Alon, že e, tá prvá tranža musí byť dostatočne vysoká na to, aby tie um, platobné záväzky, ktoré existujú, boli naplnené, ale aby bola aj dostatočne nízka na to, aby nemohli potom um, povedať uh, na rade, uh, aby nám nemohli povedať z rady, že no to už je dostatočne vysoké a už tu nebude druhá tranža. Teda ja si myslím, že uh, to im malo byť rozdelené na dve tretiny a jednu tretinu a um, tie ale musíme teraz spomenovať a musíme sa ich držať, aby bolo jasné, že keď to rada chce plniť v dvoch tranžiach, aby uh, nám nepovedalo, že najprv nám potom um, pomôže, po, najprv nám potom ponúkne len uh, 6,2 miliardy. Ale aby e, všetky tie diskusie, ktoré prebali na rade, e, ako vieme, jirské predsedníctvo už um, predneslo um, tento návrh 7,3 miliardy, ale to potom spadlo na bruchu, niektorí tam chceli 5, niečo miliardy a Mm, my nevidíme, že by rada bola ochotná s nami vstúpiť do rokovania, aj keď my sme e, ochotní to akceptovať v dvoch tranžiach, takže to by sme mali si tiež e, e, ponechať možnosť, aby sme jasne podali rade, že čo od nich chceme, teda nie jednu, um, dve tranže, ale aby DAB plne uznali a až potom, aby ho mohli vyplniť v dvoch tranžiach. El señor Naranjo. Ďakujem pekne. Raňu. Ďakujem za slovo. myslím si, že vlastne už všetko dôležité bolo povedané a súhlasím s tým. Ale chcel by som zablahoželať e, spravodajcovi a všetkým ostatným, ktorí pracovali na tomto materiáli, pretože vlastne všetka tá práca bola potrebná, aby sme sa dostali na tú správnu cestu. Dovolte ešte, ešte poukázať na to, čo sa nazývalo ako ping-pong. Nakoniec sú tu tie dve strany, ktoré tam hrajú. Ale ide o to, aby sme sa vyhli tomu, že tá lopta sa zachytí v sieti, pravda? Alebo loptička. No, komisia hovorí, že vlastne sa rieši ten objem 11,2 miliard a samozrejme, že otázky roku 2012 a 2013 to nespochybneme, ale ak povedzme by sa potrebovalo menej než 11,2 miliardy, že by sa proste uvažovalo o tom, že niečo sa vráti, ale vieme, že práve niektoré pokladnice niektorých štátov členských žiaľ teda zývajú prázdnotou, takže Mám pocit, že tie prostriedky by sa asi vedeli teda potom správne využiť. Ale to, čo navrhujete pre odsek 8, myslím, že toto je mi celkom jasné. Asi kam sa nakoniec uberáme. Ďakujem. Ďakujem. Teraz by som poprosil ešte sekretariat, aby to preložil potom do angličtiny. Zatiaľ teda budeme mať vo francúzštine, ale budeme hľadať ideálne znenie. Ide o to, aby sme sa dopracovali eh, ku správnemu zneniu, pokiaľ ide o návrh opravného rozpočtu 2, v tom zmysle, že parlament teda v, tom, v tejto etape výbor pre rozpočet je pripravený preskúmať a to čo najskôr stanovisko rady na návrh opravného rozpočtu číslo 2. Pokiaľ teda rada bude otvorená tomu, že by sa prijali tieto návrhy, či už v jednej alebo v dvoch častiach alebo tranžách, my samozrejme budeme potom veľmi radi, keď sa bude dať postupovať ďalej. Takže toko k téme, o ktorej sme hovorili dnes od rána. Ešte bez stanoviska, aj bez stanoviska Koreperu sme pripravení napredovať a to rýchlo. Čiže o to, aby došlo k dohode medzi radou a parlamentom. Čiže takto to potom môžeme na junovom zasadnutí, na junovej plenárke potom prezentovať. Za podmienky, že rada bude pripravená akceptovať návrhy parlamentu na jednej strane, pokiaľ ide o objem celkový tej sumy, ale aj pokiaľ ide o jej rozdelenie. Hej. Už sa vyjadril každý, kto sa chcel vyjadriť, pán spravodajca? Nakoniec tejto rozpravy by som chcel povedať, že je jasné, že návrh opravného rozpočtu číslo 1 tak ohľadne tohoto sa bude konať indikatívne hlasovanie s cieľom zdôrazniť, že parlament je otvorený schváleniu tohto návrhu opravného rozpočtu tak, ako ho navrhuje komisia čiže ide aj o úpravy v predchádzajúcom viacročnom finančnom rámci. Pokiaľ je návrh plného rozpočtu 2, tam sa zdôrazňuje skôr ten aspekt toho politického rozmeru s tým, že sa to bude odvíjať od včerajšej diskusie na zasadnutí predstaviteľov na vysokej úrovni. sme otvorení tomu, že by vlastne sa postupovalo cestou dvoch tranší, že by sme vlastne rozdelili celkový objem platieb na rok 2013. Keď sa to skonkretizuje, tak vlastne môžeme kľudne vykonať eh, indikatívne politické hlasovanie a vlastne by sme potom pokračovali v tom pingpongu. Výborne, hovorí predseda. Takže navrhujem kolegovia, kolegovia, aby sme o tom hlasovali teraz. Mohli aj neskôr, ale ja navrhujem, aby sme to urobili teraz. Kujíme železo, kým je horúce. Takže kým tu máme aj príslušných, relevantných poslancov. Takže, prepáčte, ešte som nedal slovo Láslovi. Nech sa páči. Vážení kolegovia, teda to, čo tu vzniklo v tej rozprave, je presne to, čo som chcel navrhnúť. Kvôli jedinej e, veci som sa snažil uh, teraz získať slovo, ale ide o toto. Aby, som troška, aby sme nezabudli na to, že každá jedna inštitúcia EÚ, EU, vrátane Európskeho parlamentu, vlastne stále e, sme niekde pozadu. Teraz e, sme e, rok pred voľbami a keď tu budeme váhať v takejto dôležitej oblasti, ako je otázka viacročného finančného rámca, alebo kým sa budeme hádať nad povin- platobnými povinnosťami, proste toto všetko môže viesť ku katastrofe. Pretože keď nezaplatíme to, čo má byť už zaplatené Eh, tak to predsa možno vymáhať aj súdne, pre takú hambu si nemôžeme dovoliť. V tomto eh, smere treba dať jasný signál aj rade, že tieto peniaze treba vyplatiť a my sami by sme sa mali snažiť pozbierať sa a dať do poriadku aj rozpočtové otázky únia. Keď, keď nepoznáme vlastne rámcové údaje ani pre budúci rok a už je maj, tak to je niečo neslychané. Ja samozrejme podporujem to, čo prečítal pán predseda aj samozrejme súhlasím s tými princípami, ktoré tu odozneli, ale neviem teda presne, v akom tempe budú dostávať členské štáty tie prostriedky a koľko je peňazí na to, aby sa tie platby mohli vykonať. Čiže keď sa dodržia tie základné podmienky, tak to vieme podporiť. Ďakujem. Ďakujem, Láslo. Výborne. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu. Boli rozdané hlasovacie zoznamy, prosím. Bien, alors, nous allons commencer. Euh... Dobre. Takže začneme. Sme všetci pripravení hlasovať. A, kolega nemá kartu so sebou. Mhm. No, teda neporiadny žiak nemá kartu. Hmm, to bolo zaujímavé. Obidve fungujú, no fajn. Španielská politika, tak to funguje. Dobre, tak ideme. Takže začíname opravný, návrhom opravného rozpočtu 2. Pán spravodajca, vzali sme do úvahy ústny návrh, ktorý ste predložili. Takže môžeme vlastne hlasovať aj o uznesení. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden hlas je proti. Tak, keď chceme byť fér. Kto je proti? Je to návrh promeného rozpočtu 2. Hlasujeme o tomto, hej? Chcel som byť fér voči vám, viete, hovorí predseda. Takže predkladám uznesenie o návrhu opravného rozpočtu číslo 2. Aj s mojím ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dva hlasy. Zdržali sa? Návrh je prijatý. Ďakujem. Pokiaľ ide o e, radu, chcem ešte upriamiť vašu pozornosť na toto. Toto hlasovanie ukazuje, že tu je určitý náznak cesty, aj vychádzajúc z toho, na čom sa e, dohodli včera večer a vlastne po Korepery zase e, zrejme budeme na ťahu my. A pokiaľ je o to rozdelenie 7,3 miliardy, uvidíme, aké e, vlastne sú priority. priority. A keď sa máme pripraviť na to, čo asi povie ECOFIN ku tej druhej tranši, tak e, my sme otvorení uplatňovaniu tých zásad. Teraz budeme hlasovať o návrhu opravného rozpočtu 3. Pán spravodajca trvá na tom, aby sme o tomto hlasovali. Aby teda toto hlasovanie bolo indikatívne. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? rovnaký výsledok. Návrh je prijatý. Tretie hlasovanie sa týka návrhu opravného rozpočtu číslo 1. Takže Poprosím pána spravodajcu. Teda ak teda budete pripravení hlasovať o návrhu opravného rozpočtu číslo 1, myslím si, že odsek 5 schvaluje bez pozmenenia a bez úprav tento návrh číslo 1 a mal by sa doplniť za účelom zaistenia alebo bezpečnosti tým, že pokiaľ sa prija, príjme návrh komisie bez nejakých úprav. Je to zrejme teda, že by to takto bolo lepšie. Dobre, inými slovami. Doplníme tu jednu vetu do bodu 5 tým, že tam doplňuje pokiaľ ten, pokiaľ ostane bez úprav aj návrh komisie. Hej? Dobre teda. Toto je veľmi dôležitý bod a opäť sa obrátim teda na radu. Vstup Chorvátska vlastne nestojí nič. Je to skôr otázka zásady. Principiálna vec. Takže či uplatníme súčasný článok 29, ktorý hovorí, že keď sa rozširuje Európska únia, finančný rámec sa taktiež automaticky upraví. Ale 29 nehovorí o ďalšom nejakom vynakladaní prostriedokov. Navyše hovorí sa o automatickej úprave alebo prispôsobení v tomto článku. Chorvátsko je vlastne náš budúci kolega. A vlastne toto by bolo také posilstvo na uvítanie nového kolegu. Keby sme povedali čokoľvek iné, bolo by to nesprávne. Vyslali by sme našim novým kolegom nesprávny signál. Čiže kto je za? Kto je za tento návrh? Kto je proti? Zdržali sa. Dva hlasy sa zdržali. Nikto nie je proti financovaniu Chorvátska. Dobre. Takže mali sme tri indikatívne hlasovania o týchto troch návrhoch opravného rozpočtu. Takže ako návrh rozhodnutia o prijatí súčasného finančného rámca Teda, myslím, že keďže nie je tu prítomný predkladateľ, tak to ani nebudeme skúmať. Súvisí to s hlasovaním o návrhu opravného rozpočtu čísla 1. Vlastne politické sme už toto gesto urobili, takže nemusíme to robiť znova. Je to v podstate tá istá téma. Takže teraz môžeme ísť ďalej ku správe Jensenovej o zintenzívnenej spolupráci v oblasti dane z finančných transakcií. Tu nebudeme hlasovať len jedenkrát, vidíme tu viacero pozmeňujúcich návrhov. Máte pred sebou príslušnú tabulku. Takže, spravodajce proti, kto je za? Kto je proti? V podstate všetci ostatní zamietnuté. Pozmienujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa dvaja. Návrh je prijatý. Čiže návrhy 16, 17 a 18 spoločné. Kto je za? A respektíve kto je proti? Väčšina. Zdržali sa zamietnuté. Kto je štvorka, kto je za? Proti? Zdrža, dvaja. Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 6, 7 a 8. Aha, nedá sa spoločne. Dobre, tak 6. Kto je za? Pro, proti. Väčšina je proti. Zamietnuté. Sedmička. Za, proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Osmička. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Podobné ako pri šeske. Kompromis 1. Kto je za? Proti. 1, 2. Zdržali sa. Mhm. Návrh je prijatý. Ďalej. Cel, A, ešte vidím, že ešte tu máme kompromis 2 na ďalšej strane. aha, vidím teda, že tu je ten kompromis, to je za, proti. Zdržali sa, návrh je prijatý. Konečné hlasovanie. Takže Takže 22. Tak. Takže 25. Končíme hlasovanie. 23. Kto je za? Takže, takto, kto je za? Nikto plus traja. Čiže 26 za, 2 proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme pánovi spravodajcovi. Takže čo nám ešte zostáva? Rapporteur Derek Vaughan. Yeah. Uh, Takže nech sa páči, pán spravodajca. Máme tu presuny. Takže bod 19. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne prvý prevod. Tu nevidím žiadne problémy odporúčam, aby kolegovia za to hlasovali. Ďalší je z dvor auditorov tri požiadavky o prevody sú veľmi podobné, týkajú sa e, rekonštrukcie budov, úspory tam boli nejaké a ďalšie záležitosti. Tu nevidíme žiadne problémy. Ďakujem pekne. Takže nie sú žiadne otázky týkajúce sa prevodov. Takže prvý prevod Súdny odbor, súdny odbor, kto je za? Proti? Pán Rike, ste za alebo proti? Za. Keď si nechal uh, si tú ruku vo vzduchu, zdalo sa, že si za, proti a ešte sa aj zdržiavaš. Takže jednomyselne. Prevod pre uh, účtovný dvor, kto je za, proti, kto sa zdržal. Tiež jednomyselne prijaté. To bola posledná téma, kde sme mali hlasovať. Bod 17. Úprava priamých platieb. E, ustanovená v nariadení, pokiaľ e, ide o kalendárny rok 2030. Náš spravodajca navrhuje, aby sme nehlasovali o tom dnes. Giovanni, môžeš to vysvetliť? Máme na hlasovanie zatiaľ čas, pretože hlasovanie v príslušnom výbore bolo odložené, takže máme dosť času na našom poslednom jednaní, najmä preto, že sme dostali, eh, že ešte dostane podrobnosti správnych služieb, kde uvidíme, či je možné do septembra to rozhodnutie odložiť, keď budeme mať jasný referenčný rámec k MFF a potom budeme môcť prijať všetky e, príslušné rozhodnutia, ktoré parlament má prijať. Takže bude lepšie, aby sme mali ešte čas e, do budúceho, zasadnutia, do budúceho zasadnutia rozpočtu. Dobre, ďakujem pekne, pán spravodajca. Takže tým končíme hlasovanie. A teraz navrhujem, aby sme sa vrátili k bodu číslo 11. Je to zmena, doplnenie nariadenia, e, pokiaľ ide o financovanie európskych politických strán. Inge e, Gressle je spravodajkyňou. Rada by som uh, vás v krátkosti informovala o tom, čo sa udialo. Mali sme výmenu názorov uh, s Dženákov správou a o právnom základe s AVKom a tiež sa hovorilo o... Uh, tiež sa hlasovalo E, predložili, posunuli sme termín na predkladanie návrhov, teraz už trošku čas tlačí, keďže začali, AVKO začalo rokovať v rámci trialógu a bude potrebné sa rozhodnúť. Mám, veľmi si vážim kolegov v Afku, ale chcem povedať, že je tu príliš veľa separátnych rokovaní, preto sa musíme ubezpečiť, aby časový plán, ktorý bol avizovaný, aby sme tento časový plán dodržali, aby sme s našim mandátom mohli začať e, tieto rokovania, aby sme sa mohli aj podporiť. Takže rada by som pokázala na to, že je dôležité 30. mája, aby došlo k hlasovaniu. Od pondelka 14. máme ďalšie pozmeňujúce návrhy, zatiaľ sú len v pôvodných jazykoch. Jeden je v taliančine, to ešte budem samostatne riešiť. Ja sama tiež som predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré sú zásadného charakteru a, by boli e, pohľady AVKO jasné. Najmä ide o rozšírenie možností e, tým, že EÚ e ide o financovanie národných kampaní pri referendách z prostriedkov EÚ, ktoré sa musia vzťahovať na otázky EÚ. Napríklad išlo by aj o referenda o zmluvách EÚ. Čiže akým spôsobom sa to má riešiť pri jednotlivých podujatiach, čiže strana s frakciami urobia nejaké podujatie a tu potrebujeme presnú definíciu darcov a tam som navrhla jedno upresnenie. Ďalej e, presnejší audit, kontrola e, účtovníctva dokladov. Sú tam také isté podrobnosti, ktoré sú však dôležité. Ďalšie pozmeňovacie návrhy? 23 z EFD Liga Nord Giorgio Morganti. Ten navrhuje zapojenie uh, roz, uh, strany do uh, procesu absolutória. To keď príjemcom e, dávame, to, to nie, s tým nesúhlasíme, v každom prípade to budem odmietať, pretože by sa s ním mali zaobchádzať ako všetci príjemcovia. A Pozmeňovací návrh 25 SAD Heby Hopial sa snaží opäť zaviesť e, návrh, ktorý platí pre nadácie. Ja chcem povedať, že už pre N plus máme úpravu a ľudia, ktorí chcú, aby sa s nimi zaobchádzalo ináč ako s ďalšími príjemcami, to vytvára istý tlak e, Čiže N plus 2 pre nadácie podľa mňa nie je odôvodnené. A tu som výnimočne v dobrej spoločnosti i EU komisie. Takže toto tiež e, nebudeme, nebudem môcť akceptovať. Potom 15 e, obsahuje ďalšie pozmeňovacie návrhy, ktoré sa aj prekrývajú s ďalšími, takže mám nádej, že je možné nájsť e, také financovanie, ktoré bude vhodné. Ďakujem. Ďakujem Inge, je to veľmi jasné. Edith Hercog žiada o slovo. Ďakujem, pán predseda, v mene socialistov ako tieňov spravodajkyňa chcem povedať pár slov. V prvom rade som pomerne nová v rozpočtovom výbore, ale v porovnaní s inými výbormi a ďalšou parlamentnou prácou, ktorú vykonávam v ďalších skupinách, máme e, zasadnutie tieňových spravodajcov a myslím, že keďže sú to dôležité otázky pre uh, politické strany, myslím, že by bolo dobre zorganizovať takéto stretnutie tieňových. Prvnež sa to udeje, by bolo dobré, zatiaľ sa to nestalo a je to len také odporúčanie z mojej strany. Po, po druhé, chcem poďakovať pani spravodajkyni, že e, sa venovala dôležitým bodom, ktoré som naznačila v prvej diskusii a preto my sme neprišli s našimi pozmeňujúcimi návrhmi, aby sa teda e, diferencovalo takéto podujatia Ďalej máme pozmeňujúci návrh e D, ktorý naš, naš koleg, naša kolegyňa predložila. Myslím, že ten, ten je jasný, ten návrh. No chcem spomenúť ešte jeden pozmeňujúci návrh, kde budeme hlasovať proti v každom prípade. Nemyslíme si, že so systémom auditu e, by sme mali ísť nad rámec toho, čo robia politické skupiny dnes. Viem, že je to dôležitý text z hľadiska e, dvora auditorov, no chcem povedať, že existujúci postup, že politické skupiny e, sú skúmané zo e, samostatného zoznamu auditora a potom to ide na generálny sekretariat skupiny. To si myslím, že ten súčasný systém by mal zostať a politické pri politických stranách je dôležité presne takto postupovať a prax, ktorú robíme pre politické skupiny, musí byť postup pre strany i nadácie. To znamená, že nie sama správa z auditu, ale list auditora by potom išiel na generálneho sekretária, na generálneho sekretára tajomníka parlamentu. Má to aj politický systém. Uh, um, veríme tomu, že Parlament teda by nemal fungovať len na základe politického zafarbenia a politická nezávislosť musí zostať u politických skupín a v nadácii v tomto prípade a to nemôže ísť na všeobecnú úroveň EP. Z toho dôvodu môžeme o tom ďalej diskutovať, no ja som si celkom istá, že každý pokladník, keďže ja som pokladničkou socialistickej skupiny, každý pokladník každej politickej skupiny bude mať podobný názor na to a ten systém funguje. Či ten systém preukázal, že vhodne funguje, takže nemyslím si, že je potreba zavádzať niečo iné pre strany a nadácie v tomto prípade. Pokiaľ ide o zvyšok, e, podporujeme stanovisko spravodajkyne a posledná pripomienka. Bola to pomerne hektická práca, pretože výbor AKTO najprv nás tlačil, aby sme pracovali cez Vianoce. 20. De- pred Vianocami 20. decembra bol termín pre e, podanie pozmeňovacích návrhoch a my vidíme, že AVKO výbor potom nespomalil, ale ešte možno pridal. To skutočne nie je možné. Ak my dáme náš záväzok, našu prácu, ďalší, ďalšie výbory musia tiež e, rešpektovať túto prácu. Ďakujem. Très bien. Je m'abstiendrai de comment. Veľmi dobre. Ja sa zdržím komentára k práci Avka. Ja som tam náhradníkom takže nebudem kritizovať, čo sa odohráva v iných výboroch. No ako Inge naznačuje, všetci o tom vieme. Inge, chcete reagovať na edit? Pokiaľ ide o tieto posmeňovacie návrhy, minulý týždeň bol zelený týždeň. My sa snažíme nájsť eh, termín, kedy by mohlo byť zasadnutie tieňových spravodajcov a otázka auditu. Tam, e, kde si to vyjasníme, to je návrh dvora auditorov, ktorý v súčasnosti máme. Ja by som chcela poukázať na to, že samozrejme my ako frakcie sme vo verejnosti úplne, vyzeráme úplne ináč ako európske politické strany. A existujú i pozmeňovacie návrhy, kde je uvedené, že každoročné účty, účtovníctvo a správa európskych politických strán by mali byť zverejnené to by sme aj od iných mali požadovať aj od iných príjemcov, teda požadujeme a chcem poukázať na to, že trošku viac kontroly neškodí v žiadnom prípade i vzhľadom ku špecifickým úlohám musíme byť opatrní. Mne sa ten návrh, pozmeňací návrh e, dvoru auditorov celkom pozdával a nie som ani nebudem urazená, pokiaľ sa to neschváli, ale v každom prípade e, by som rada bola, ak by sa to robilo tak, ako to navrhuje dvor auditorov. Ďakujem. E, ďakujem pekne. E, vážení kolegovia, pokiaľ ide o tento bod, Takže cieľom je hlasovať 30. mája na našom zasadnutí, tak aby AVKO mohlo hlasovať a aby, to, sa, aby sa to dostalo na plénum. Ďakujem Inge. Posledný bod je Derek, Derek Vogam je spravodajca k e, roz, účinkom rozpočtových obmedzení pre regionálne miestne orgány, pokiaľ ide o výdavky zo štrukturálnych e, fondov EÚ v členských štátoch. Pán spravodajca, toto je naša prvá výmena názorov k tomuto stanovisko ku e, REGI iniciatívy z vlastnej správy z vlastnej iniciatívy. Zatiaľ sme videli tú prácu len v dokumentoch, ktorý je spravodajca pripravil, takže začali sme skúmať túto otázku, ale mám len málo nejakých úvodných pripomienok, ktoré môžu byť užitočné pre kolegov. V prvom rade môj názor. Ja by som bol rád, rád by som povedal, aby sme uznali, e, rešpektovali regionálne a miestne orgány, ktoré v súčasnosti čelia obrovským finančným problémom e, z dôvodov redukcie e, a redukcia a zníženie kohezných platieb môžu tiež im spôsobiť ďalšie problémy. Pokiaľ ide o otázky, v dokumente, ja by som podporil, ktoré správne spravodajkyňa uvádza napríklad uvádza obavy, pokiaľ ide o navrhovaný systém makroekonomickej kondicionality e, pre e, financovanie regionálnej politiky. Myslím si, že to by bolo chybné, ak by boli trestané lokálne autority a regióny za chyby, ktoré urobia členské štáty. A myslím si, že skutočne, ak členský štát alebo región čeli ekonomickým alebo finančným ťažkostiam, brať im ešte viac peňazí, e, by nebolo dobré, čo by im bránilo vytvárať ďalšie pracovné miesta. Tiež podporujem obavy, ktoré sa týkajú navrhnutého e, navrhnuté rezervy, výkonné rezervy, ktorá je alokovaná v MFF, tá spôsobuje isté problémy a tiež môže povzbudiť niektoré členské štáty a regióny k tomu, aby na začiatku programového obdobia predložili tie jednoduchšie pro, projekty. Tie však nebudú mať nejaký významný účinok na, regionálnu, na ekonomiku daného regiónu. Pani spravodajkyňa tiež spomína otázku tematickej koncentrácie. Je k tomu e, e, trošku skeptica. Ja by som však ju podporil pre niektoré e, fondy, máme ciele v stratégii 2020 a potrebujeme skutočne istú koncentráciu. No treba nájsť e, vhodnú rovnováhu e, i vzhľadom e, a zároveň musia mať lokálne a regionálne autority istú flexibilitu na tý, v otázke riešenia problémov. Je tu jedna ešte otázka, ktorá bude predmetom záujmu. Je snaha pomôcť regionálnym a miestnym orgánom. Je to návrh, aby výdavky štruktúrálnych štrukturálnych fondov eh, regionálnych a miestnych orgánov by mali byť vylúčené z paktu eh, rastu a stability a obmedzení eh, rastu stability. To je, myslím si, celkom dobrá myšlienka. Výdavky, že by tieto výdavky boli buď teda odpočítané z výdavkoch členských štátov. Ja by som to prvé skôr navrhol, pretože je tam taký priamy, priame spojitko s politikou štrukturálnych a kojenských fondov, ale samozrejme existujú rôzne možnosti na stole a ja svoje stanovisko e, predložím, nechám preložiť a bude 30. maja k dispozícii. Ďakujem, pán spravodajca Láslo. Šurian. Vážený pán predseda, keďže sa teraz poprvý raz e, venujeme tieto otázke, vlastne toto vieme podporiť aj my z hľadiska našej politickej frakcie. Zdieľam tú obavu, že vlastne tá rezerva môže spôsobiť dosť vážne problémy, pokiaľ sa to celé bude realizovať tak, ako o tom môžeme teraz počuť. V podstate, ale my zo strany Európskeho parlamentu ťažko len môžeme zasahovať do toho, ako v jednotlivých členských štátoch sa vlastne miestne orgány alebo samozpráva ako e, môže riešiť túto situáciu. Teda ako je samozpráve pomôcť alebo ako ju obmedziť. Tie úsporné opatrenia, ktoré fungujú v členských štátoch, tak tie dopadajú aj na plecia samozprávy. A samozrejme, že to vieme, že súčasná situácia vlastne e, nevyzerá veľmi priaznivo ani pre samozprávy a pre regionálne orgány, ale uvidíme, aký bude nakoniec ten text a verím, že sa dopracujeme ku konsenzu. Ďakujem. Merci. Ďakujem. Je to skutočne veľmi dôležitá téma, najmä v súčasnosti. Takže keďže sa nik nehlási ďalej o slovo, pripomínam, že na túto tému by sme mali e, k tejto téme prerokovať návrh spravodajca 30. mája a termín predkladania pozmeňujúcich návrhov je 6. E, júna a potom hlasovať sa bude vo výbore regi v júli sa potom bude hlasovať a mám to tu napísané, ale nepôjde to keďže e, plénum je od 1. júla. Takže skôr to vyzerá na september. Dobre. Takže sme vyčerpali náš program. Nie sú žiadne ďalšie pripomienky. Naše ďalš- naša ďalšia schôdza bude budúci týždeň 16. ráno od 9. A budeme potom uh, môcť vyhodnotiť túto pingpongovú partiu, ktorá sa dovtedy udeje. Takže končím schôdzu a pripomínam koordinátorom, že sa tu zídeme o 14.